Uh, hello. I would like to start. Príjemné popoludnie. Bola by som rada, keby sme začali toto naše vypočutie. Hľadáme pani Sophie McGuinness, ktorá zastupuje OSN. Ak je v sále, žiadame ju, aby prišla sem na pódium. Vážení poslanci, vážení rečníci, dámy a páni. Je mi potešením privítať vás všetkých na tomto vypočutí o reforme dublinského systému a krizových e, relokáciách. Nedostali sme žiadne poznámky k programu, preto budeme považovať tento program za definitívne schválený e, v kontexte aktuálnej migračnej a utečenskej krízy. V Európe toto vypočutie sa bude venovať návrhu Komisie reformovať systém Dublin s cieľom prehlbiť solidaritu medzi členskými štátmi a tiež zaistiť efektívnejší systém rozdeľovania žiadateľov, ktorí žiadajú medzinárodnú ochranu v Európe e, do členských štátov EÚ. Návrh reformovať dublinský systém je e, základom dvoch balíkov legislatívy s cieľom reformovať spoločný azylový systém EÚ. Táto reforma je potrebná, keďže viac ako milión žiadosti o azyl, ktoré boli predložené minulý rok, preťažili systém registrácie a príjmu v viacerých členských štátoch, konkrétne, a teda najmä v Taliansku a v Grécku. Tiež sa tým spochybňuje fungovanie šengenskej zóny a tiež sa znepokšil systém distribúcie na základe nariadenia Dublin 3 tento systém nebol nastavený na to, aby sa vysporiadal s takým vysokým počtom žiadostí a preto e, nemá za následok spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, pričom iba e, málo členských štátov e, prijíma tieto osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Cieľom dnešného vypočutia je podrobne zanalizovať návrh prepracovania dublinského nariadenia a tiež, či splní očakávané ciele. Analýzy sa týkajú najpodstatnejších otázok, ktoré súvisia so správou pani Cecilie Wikstrom napríklad eh, postup eh, priateľnosti a taktiež eh, koncept bezpečnej krajiny pôvodu, ako aj bezpečnej tretej krajiny, a taktiež spravodlivé rozdielovanie žiadateľov procesom automatického systému, ďalej efektívnosť, relokácia tiež snahu predísť sekundárnym pohybom, ako aj ochrana práv detí a ochrana údajov vystúpia zastupitelia akademickej obce, európskych agentúr a agentúr OSN a tiež zastupcovia občianských spoločností mimo vládok. E, k samotnému postupu najskôr niekoľko slov. Na záver e, každý zo troch častí tohto vypočutia bude priestor e, diskutovať, klásť otázky. Upozorňujem, že toto vypočutie sa vysiela na internete a všetky vystúpenia rečníkov a účastníkov sa budú tiež zaznamenávať. Začíname prvou časťou, prvým panelom reforma Dublinu. hlavné e, požiadavky. Je mi potešením privítať pána doktora Francesca Majaniho, ktorý je e, pridruženým profesorom z Univerzity v Lausanne. Vypracoval štúdiu na požiadanie výboru LIBE na konkrétne e, tému reformy nariadenia Dublin 3. A teraz nám približí závery tejto štúdie. Štúdia je k dispozícii tiež e, medzi dokumentami k tejto skôze, k tomuto vypočuťu a tiež e, je k dispozícii v sále aj v papierovej verzii. Pán doktor Majane, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, je mi veľkou cťou priblížiť vám e, základné poznatky mojej štúdie. Času je málo pre všetkých, program je veľmi nabitý, preto prejdem i hneď k veci a priblížim e, základné zistenia mojej štúdie. Chcel by som rozdeliť svoje vystúpenie do troch častí. Jednak by som spomenul e, najskôr, čo by sa dalo zadefinovať ako zlyhanie dublinského systému a teraz fungujúceho systému relokácie, ktorý začal pred rokom. Tiež by som chcel e, priblížiť, čo sme z môjho výskumu zadefinovali ako kľúčové faktory, ktoré s tým súvisia a ďalej sa pozriem na možné postupy v reforme, pričom jednotlivé um, otázky, ktoré načrtnem, a potom prenechám ďalším rečníkom, ktorých potom rozvedú do podrobností. Začal by som teda e, najskôr tým, prečo sa dá hovoriť vôbec o zlyhaní dublinského systému a systému relokácií do posiaľ. Tieto údaje, ktoré tu vidíte na grafe, sa týkajú e, najlepšieho roku fungovania dublinského systému, teda keď došlo k najvyššiemu počtu transferov. E, tento počet bol zhruba 17 tisíc, pričom odsúhlasené transfery, e, teda ide o transfery, ktoré sa mali vykonať v praxi, tých bolo 58 tisíc, e, to je zhruba 3,5 násobne viac. E, a aby sme to dali do kontextu, tiež je dôležité povedať, že počet žiadostí v tom roku e, bolo 453 tisíc. Pardon, 435 tisíc. Toto ešte podľa samozrejme fluktuácií, ale um, takéto e, veľké rozmedzia sú od fungovania systému Dublinu. Čo sa týka celkového počtu žiadostí, Väčšina z nich je predmetom dohody, ale i menej ako tretina sa aj v skutočnosti e, vykoná v praxi. Dá sa teda povedať, že dublinský systém o rozdeľovaní žiadateľov e, e, tu je tá miera veľmi nízka. Tých 17 tisíc vykonaných presunov išlo do veľkej miery o plnenie záväzkov ide o presun do prvej krajiny pôvodu, ktorá sa považovala za zodpovednú v danom prípade. Celkovo sa dá povedať, že vo väčšine prípadov zodpovednosť bola na pleciach prvej krajiny, kde sa predložila žiadosť o azyl. A sú to napokon tie isté výsledky, ak by sa neuplatnili absolútne žiadne kritéria z Dublinského nariadenia, iba to posledné. A síce, že sa e, žiadosť preskúma tam, kde bola najskôr predložená. A všetky tie postupy, e, ktoré sa e, teda mali plniť, e, napokon neprísi žiadne ovocie. Toto nie je žiadne stanovisko, je to, jednotlivo, je to jednoducho iba holá skutočnosť. Komisia vo svojej nedávnej správe, teda v sprievodnom dokumente k návrhu Dublinského naredenia e, uvádza, že keď sa pozeráme e, na kým medzi členskými štátmi, tie sa navzájom vyvažujú, teda čisté e, takých osôb sú zhruba na úrovni nuly. Tak sa to uvádza presne v tomto dokumente komisie. Tieto výsledky, ktoré sa dajú považovať za dosť mizivé, nie príliš významné, nie sú so sebou dosť značné náklady. Nebudem popisovať dopodrobná náklady ľudských zdrojov, teda na ľudských životoch, a tie sú tiež e, obrovské, ale náklady e, na fungovanie samotného systému, azylového systému sú tiež veľmi vysoké. Dublin mal urýchliť spracúvanie žiadostí a v skutočnosti e, sa ukazuje, že o niekoľko mesiacov sa tento proces ešte spomalil. Toto sa zistilo dosť opakovane pri analýzach a taktiež došlo k nákladom spojeným s administratívnymi postupmi, ktoré napokon nemajú ani za následok e, žiadne konkrétne výsledky. Teda mnoho zdrojov sa investuje do tohto systému, ktorý nefunguje a tieto zdroje by sa mohli investovať do lepších príjmacích zariadení alebo lepšieho systému um, určenia uh, skutočného štatutu daného žiadateľa. Keď sa teda pozeráme e, na podrobnosti uh, konceptu distribúcie, tu vidíme, že nie sú k dispozícii žiadne eh, definitívne eh, analýzy. Tento systém zatiaľ funguje ešte menej ako rok. Eh, chcel som to však približiť v kontexte dosť optimistických vyhlásení, najmä komisie v posledných týždňoch počúvame, že systém relokácií sa rozbieha, že už nadobudol dosť rýchle obrátky. My pritom vidíme, že od zavedenia tohto systému mesačný priemer relokácií bol zhruba 500 pričom v najbližších mesiacoch to bolo 1200. Priemer, ktorý by e, sa mal e, dodržať, je 4400, e, teda zhruba 10 násobok toho, čo sme zatiaľ zaznamenali. Ďalej počet celkových lokácií bol teraz 5600. A aby som to opäť približil v kontexte, počet osôb, ktoré, ktoré pricestovali do Talianska za posledných niekoľko mesiacov, je 52 tisíc alebo teda ak chceme e, ďalšie číslo z kontextu, teda počet žiadateľov, ktoré sú teraz v súčasnosti v Grécku, tých je zhruba 60 tisíc. Nechcem tu teda um, pojednávať dopodrobne o tom, či je to dobré alebo zlé a v čom spočíva problém. Chcel som len poukázať na to, že relokácia, e, takisto ako aj celý dublinský systém, má veľký symbolický význam ale len e, veľmi obmedzený praktický význam pre jednotlivé členské štáty, ktorých sa to týka. Isté, že ak sa mýlim, e, budem rád, ak ma opravíte, ak tu máme nejaké konkrétnejšie, presnejšie údaje, napríklad zo strany EASO. E, pozrieme sa teda ďalej, čo sa skrýva za týmito číslami. Sú to totiž možno dosť zaujímavé čísla, ale v skutočnosti nám nepopisujú, prečo je situácia taká, aká je tu sme eh, na úrovni hypotéz, ale sú dosť eh, jasné dôkazy vrátane hodnotiacich správ o tom, že existujú eh, tri hlavné faktory, ktoré s tým súvisia. Jeden z nich je ten, že tá cieľová skupina celého systému, teda klienti, teda samotní žiadatelia o azyl, nemajú veľký záujem o tento systém, nemajú záujem ani o dublinský systém, ani, a to je o niečo prekvapujúcejšie, ich neláka tento systém relokácií. E, nehrajú s nami túto hru a bez ich spolupráce je veľmi ťažké plniť tento systém v praxi. Ešte treba upozorniť, že to, že tento systém nie je atraktívny, e, sa dá ľahko vysvetliť tým, že oba tieto systémy vychádzajú z toho, že žiadatelia nemajú na výber že nemajú žiadnu inú možnosť, teda že nemajú možnosť e, rozhodovať o svojej budúcnosti, že nemajú možnosť vybrať si, kde e, požiadajú o azyl. Zároveň e, súvisí to s tým prvým faktorom, kritéria, ktoré sa tu stanovujú najmä v prípade dublinského systému. A v prípade systému relokácie sa to nedá presne určiť. Na základe Dublinu však sa veľmi málo zohľadňujú skutočné životné okolnosti jednotlivých žiadateľov. Viem, že Európsky parlament e, sa snažil presadiť širšie e, kritéria e, zjednocovania rodín, ale tieto kritéria sa z rôznych dôvodov zatiaľ v praxi neuplatňujú. Nebudem teraz zachádzať do podrobností. Po väčšine žiadatelia sú teoreticky prideľovaní na základe prvej krajiny, do ktorej vstúpili neregulérne a to majú pocit, e, e, nejako nerieši ich situáciu, preto majú pocit, že systém ich prideluje svojvoľne e, do danej krajiny. Hovoríme síce o spoločnom azylovom systéme, ale zároveň vieme, že miery ochrany a miery príjímacích zariadení v jednotlivých členských štátoch sú značne odlišné. Teda nie sú tu len nejaké mierne odchýlky, ktoré ovplyvňujú tieto pohyby. Ak totiž v niektorých členských štátoch sú veľmi nízke štandardy, teda eh, o mnoho nižšie než to, čo stanovuje medzinárodná legislatíva, toto je dosť hnací faktor um, preto, aby tieto ľudí sa pohybovali ďalej, neostávali v danej krajine. A preto vidíme eh, jasné dôvody toho, prečo tieto cieľové skupiny nie sú ochotné spolupracovať. Taktiež existujú jasné dôvody toho, prečo členské štáty eh, často Ehm, pôsobia eh, skôr ako vzájomná konkurencia, nesnažia sa spolu spolupracovať na základe legislatívy EÚ členský štát, ktorý je zodpovedný za ehm, preskúmanie žiadosti, musí znašať náklady. Viem, že eh, je tu celá škála a rôznych systémov solidarity, eh, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ, ale tieto nejako neovplyvňujú znašanie nákladov. Teda členské štáty sa nesnažia umiestniť žiadateľa tam, e, kde sú lepšie podmienky. Z pravidla e, to funguje tak, a tu je mi ľúto, ak to veľmi zovšeobecňujem a zjednodušujeme, z pravidla to funguje tak, že sa štáty snažia zbaviť sa čo najväčšieho počtu žiadateľov a poslať ich do inej členskej krajiny. E, isté, že v tejto hre ten, kto spolupracuje, tak spravidla prehráva. A preto vidíme, že mnoho postupov nemá za následok žiadne slubné výsledky. Je mi ľúto, že e, musím hovoriť e, takto možno príliš otvorene, ale mám málo času. E, takéto postupy sú vo svojej povahe veľmi zložité, to je ďalší dôvod, prečo nefungujú, sú založené na veľmi zložitých postupoch, zisťovanie skutočnosti, taktiež si vyžadujú dohody medzi rôznymi administratívnymi štruktúrami a to tiež celý proces spomaľuje. A to až do takej miery, že keď ICF International vypracoval hodnotiacu správu pre komisiu, ktorú tu citujem. V tomto systéme správa hovorí, tieto postupy sa nedajú realisticky skrátiť. Teda, ak systémy sú založené na zložitom postupe zisťovania skutočnosti, taktiež e, vzhľadom na to, že je neochota aktérov spolupracovať, a taktiež, že sú tam rôzne prípady konfliktu záujmov, samozrejme to e, spôsobuje eh, nevyhnutne eh, spomalenie celého procesu. Prejdem ďalej, keďže som eh, zrejme vyčerpal viac ako polovicu svojho času. Čo sa s tým teda dá urobiť? Aké možné riešenia sa nám núkajú? Existuje návrh, ktorý v súčasnosti preskúma Európsky parlament a tiež Rada. Je to návrh Európskej komisie. Ja som tento návrh e, zhodnotil dosť kriticky vo svojej správe. Nie preto, že by som mal niečo proti návrhu komisie ako takému, ale preto, že podľa mňa tento návrh e, nerieši zásadný problém, e, ktorého sme, ktorého sme svedkami už v priebehu 20 rokov dublinského systému. Návrh hovorí o zachovaní toho istého systému a snaží sa vložiť dôveru do toho, že prípade prísnejšieho systému sankcií žiadatelia sa podrobia. Pritom vidíme, že sankcie, ktoré sú v tomto návrhu, sú už v praxi e, istý čas v niektorých členských štátoch a nezastavili žiadateľov o azyl v tom, aby sa pohybovali ďalej do ďalších krajín. Napríklad e, mnoho um, procesných dôsledkov, e, ktoré súvisia s sekundárnymi pohybmi um, súvisia práve s postupmi, ktoré komisia kritizovala v roku 2008, ktoré zaviedlo Grécko. Ďalej, druhá skutočnosť, tento návrh vychádza zo základného kritéria krajiny prvého vstupu a taktiež zavádza rôzne druhy zodpovednosti týmto krajinám ak teda sme skonštatovali, že tento e, predchádzajúci systém bol nevyvážený, tak nový systém bude ešte nevyváženejší. Viem, že existuje aj nápravný systém, ale to je len e, čiastočné riešenie. Nezohľadňuje e, totiž rôzne druhy značných nákladov a tiež je tu ďalší faktor, ktorý jeden analytik označil za administratívne nespracovateľné. Ja tento návrh vnímam tak, že je veľmi zložitý a zdá sa, že tiež nespôsobí príliš veľké urychlenie celého systému. Tiež tu nevidíme žiadne zásadné návrhy na zjednodušenie. V zásade sa zachováva ten istý systém, tá istá e, schéma, tá istá štruktúra. Ak teda vidíme, že súčasný systém nefunguje, tak zrejme aj e, v tomto upravenom systéme e, sa budú vyskytovať tie isté problémy. Nemám teraz čas navrhovať rôzne riešenia, ako veci napraviť. Som ochotný prijať otázky na túto tému, tiež to dosť podrobne popisujem vo svojej správe, ale chcel by som možno v krátkosti spomenúť, že vidím tri možnosti, ako by alternatívny systém mohol fungovať Jednak mali by sa zvoliť správne priority. Už e, niekoľko rokov vidíme v Európe a inde, že rozsiahle systémy distribúcií osôb na základe nedobrovoľných presunov nefungujú ak teda systémy sú založené na nedobrovoľných presunoch, e, tak počty, e, ktoré sa dajú presunúť takýmto spôsobom, sa pohybujú v niekoľkých tisícoch, čo nie je štatisticky významné. Keď došlo k evakuácii bývalej Jugoslovenskej republiky e, Čierny hory a 95 tisíc ľudí bolo presunutých v priebehu niekoľkých mesiacov. Dala, ponúkla sa aj možnosť uchádzať sa o takýto presun a toto je e, zásadný rozdiel. Musíme teda vytvoriť systém, ktorý priláka žiadateľov, ktorý ich nebude motivovať, e, aby išli do ilegality, aby boli motivovaní e, legálne sa uchádzať o azyl, ak sa chcú v Európe usadiť. Na to eh, je však potrebný systém eh, o mnoho priateľskejších, priaznivejších kritérií. Eh, o mnoho viac sa budú musieť zohľadňovať priame prepojenia, ich želania. To neznamená samozrejme voľný výber pre žiadateľov, musia to však byť kritéria, ktoré budú nastavené inak, než sú nastavené v súčasnosti. Ďalej, druhý faktor je, že sa musí celý systém výrazne zjednodušiť z procesného hľadiska. To bude znamenať, e, že v prípade e, transferov, ktoré prebiehajú predtým, e, než žiadateľ naozaj predloží žiadosť, tu sa bude musieť venovať pozornosť dobrovoľným presunom. Tým sa zmierni počet rôznych právnych sporov a tiež počet rôznych záruk, ktoré sú spojené s dosť značnou administratívnou záťažou. A ďalej, tretí faktor, a tento vlastne platí v ktoromkoľvek distribučnom systéme. Akýkoľvek distribučný systém na základe článku 78 zmluvy musí e, byť spojený tiež e, s kvantovým e, skokom v miere solidarity a ja tu nemám na mysli násilného relokovania ľudí. Ja si totiž nemyslím, že to fungovalo. Hovorím konkrétne o finančnej solidarite. Hovoríme tu o krajinách, ktoré e, poskytujú verejné statky, verejné prostriedky na prospech všetkým e, ostatným. Dalo by sa teda tvrdiť, že tieto náklady, tieto výdavky by mali byť kryté z európskeho rozpočtu. Tak by sa aspoň e, mierne zmiernila záťaž na e, tieto členské krajiny. Ďalej samozrejme e, prísne monitorovanie azylových štandardov Európskej únie a tu e, je niekoľko pozitívnych faktorov v správe našej agentúry. A ďalej druhá, pardon, tretia možnosť, ktorá by zlepšila funkčnosť akékoľvek novej schémy bola, by bola založená s možnosťou voľného pohybu, len čo žiadateľ e, získa štatút utečenca alebo e, mu bude priznaná ochrana. Aj týmto by sa zaistilo dosiahnutie väčšej priateľnosti, aj keď by samozrejme to nebola úplne ideálna možnosť hľadiska poskytovania ochrany e, žiadateľom. Ďakujem pekne za pozornosť, ospravedlňujem sa, ak som trochu prekročil rečnícky čas a veľmi rád odpoviem na otázky v diskusii. Ďakujeme pekne za veľmi komplexnú prezentáciu. Dám teraz slovo pani Neira Kalkan, ktorý je, eh, ona je výkonnou tajomníčkou Majerového výboru, ktorý je eh, trvalý eh, výbor expertov na medzinárodnú imigráciu e, utečencov a trestné právo. Ona nám odprezentuje právne aspekty e, tohto e, prepracovaného diela, čiže je hlasom z hľadiska judikatúry Luxemburského súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrásburgu. Tuto zastupujem Majerov Výbor, ktorý pôsobí v Holandsku a tvoria ho experti. E, považovali sme nevyhnutné vyjadriť sa k tejto e, navrhovanému prepracovaniu e, azylového balíka. Podľa nášho názoru členské štáty na externých hraniciach EÚ sú jednoducho zahltení obrovským tlakom utečencov. Chcela by sa vám odprezentovať niekoľko prípadov z Európskeho súdneho dvora a Súdu pre ľudské práva. Často hovoríme o pravidlách, o legislatíve, o číslach, nejaké pritom opomíname ľudí a ich životné príbehy. Ja by som chcela Eh, upozorniť na prípad Avesens versus Grécko. Avesens je eh, žiadateľ o azyl z Afganistanu, ktorý žiadal o azyl v roku 2009 v Belgicku. On bol presunutý spätne do Grécka na základe dublinského nariadenia. A v Grécku eh, bol, v, bol teda v záchodnom tabore a potom vlastne dostal povolenie pre uchádzača o azyl, ale v podstate žil na ulici veci. Grécko aj Belgicko porušilo článok 3 dohovoru, aj článok 13 článok porušil článok 3 e, vzhľadom na tie podmienky života a zaistenia. Rovnako tak Belgicko, pretože neobstojí argument, že splnilo len to, čo vyžadujú medzinárodné požiadavky, ale nedali priestor e, na, na opravným prostriedkom žiadateľovi. To bolo v roku 2011, v roku 2014 Tara versus Švajčiarsko ide o transfer rodiny do Talianska. To je opäť porušenie článku 3, pretože Taliansko v tej dobe nemohlo zaručiť umiestnenie tejto rodiny v, v podmienkach vhodných pre rodiny s deťmi. A potom, keď sa vrátime k situácii v Grécku. Minulý týždeň komisia ohlasila, že chce od decembra počnúc opätovne presúvať ľudí do Grécka a pritom Grécko sa nachádza vo veľmi exponovanej situácii vzhľadom na veľký nábor žiadateľov o azyl a, a práve e, aj v súvislosti s požiadavkou e, predbežnej registrácie. No a ďalej e, očakávajú sa ďalšie dôležité kroky, ktoré by mali zlepšiť nedostatky, pretrvávajúce nedostatky v greckom systéme. Toto si všetko vyžiada čas a pritom i naďalej sú štáty na externých hraniciach EÚ vystavené obrovskému nátlaku. Komisia sa musí postaviť k tomu, že alakačný systém zo septembra 2015 sa e, nepreukázala ako úspešná. E, ten nový návrh e, sa snaží riešiť zneužívanie existujúceho azylového systému. Veľmi nás trápi, že sa uvažuje o tvrdých, tvrdých postihoch pre žiadateľov o azyl v článku 3 a 5, pokiaľ teda e, títo žiadatelia e, nekonajú plne v súlade e, s novotvorenou legislatívou v tej krajine svojho prvého vstupu a znamená to, že nebudú im poskytnuté dostatočne dobré podmienky pri príjme do krajiny. Keď sa, keď sa pozriete do štyroch do tých štyroch príkladov, ktorým sa venoval eh, súd pre ľudské práva. Eh, eh, súd konštatoval, keďže ide o nesmierne zraniteľnú skupinu populácie, vyžadujú osobitú ochranu a ak uvažujeme o kontexte medzinárodného európskeho práva, je, to, je nevyhnutné poskytnúť primerané podmienky, o tom hovoria Ženevský dohovor a ďalšie medzinárodné dohovory. Veľmi často sa stáva, že tí azylanti nežiadajú o azyl v prvej krajine vstupu a týmto môžu prichádzať o svoje procesné práva a často končia v uliciach. No a e, nerobia sa žiadne výnimky v prípade tých ľudí, ktorí nemôžu žiadať o azyl vzhľadom na systematické nedostatky v systéme e, podávania žiadosti o azyl v dotknutých štátoch. No a teraz prejdeme eh, k právam maloletých osôb. Opäť mm, Európsky súdny dvor MA versus Spojené kráľovstvo eh, Malolety bez prievodu predstavujú obzvlášť zraniteľnú skupinu ľudí a takéto deti by nemali byť presúvané do iného členského štátu. E, súd poukázal aj na e, článok 24 charty, kde sa hovorí, e, že vždy musí byť na zreteli tie najlepšie záujmy dieťaťa. V roku 2014 komisia sa pokúsila upraviť dublinské nariadenie aby to zosúladilo s e, výrokom súdu v, e, v kauze MA, ale nestalo sa tak. No a e, jednoducho ten systém, ako funguje dnes, môže byť v rozpore s platným dohovorom a právami dieťaťa. Takisto je aj obmedzené právo narokovať si na e, opravné prostriedky. V kauze Gazel Bay, to je zo 7. júna 2016, e, súd reaguje na to, ako by mali fungovať opravné prostriedky v zmysle e, Dublinského nariadenia. 38-ročný muž z Iránu, ktorý žiadal o azyl v Holandsku, mal však udelené vízum francúzskom. V zmysle Dublinského nariadenia Holandsko-Francúzsko sa dohodlo tak, že bude presun presunutý opäť do Francúzska. Avšak dotknutý pán, keď sa vrátil do Francúzska, bol, bol poslaný naspäť do Iránu a má to aj zdogladovanú. Nejde tu o to, či Holandsko alebo Francúzsko je zodpovedné, ale ide o to, kto by mal posudzovať v tejto veci tieto dve dotknuté členské štáty alebo súd nezainteresovaného súdu. Čiže v tento e, dotknutý e, muž neboli mu sprístupnené právne prostriedky. E, v kauze Abdullah e, súd konštatoval, e, že e, nariadenie Dublin 2 sa vzťahovalo na členské štáty, ale potom, ako vstúpilo do účinnosti Dublin 3, bol zavedený do praxe článok 27 ohľadom opravných prostriedkov a v tomto zmysle súd konštatoval, že jednotliví žiadatelia majú svoje právne nároky a medzi ne patrí aj nárok na opravné prostriedky. Súčasný e, e, návrh e, nariadenia v článku 28 odsek 4 konštatuje, že právo na opravné prostriedky je obmedzené na také situácie, aké, sú, aké boli v, v prípade MAS Grécko, alebo tak sa to týka maloletých. To znamená, že týmto sú oveľa viac obmedzené práva azylantov a preto celkovo dodržiavanie práv týchto azylantov je ohrozené. Jednoducho má mať človek právo e, na e, pohovor a týmto, sa, e, týmto novým návrhom sa vlastne obmedzuje takýto nárok. Po druhé, Európsky dohovor poskytuje ochranu cudzincom, ktorí boli vystavení vyhosteniu v článku 7, čiže tam sa vyslovene hovorí o situácii vyhostenia. E, takáto osoba e, potom by mala e, právo sa odvolať, že bol porušený článok 13. Akékoľvek vyhostenie, rovnako tak aj dublinské odsunutie dáva dotknutej osobe nárok na vznesenie odvolania. Po tretie, ak hovoríme o článku 47 Európskej charty, kde sa konštatuje, že každý má nárok na účinný opravný prostriedok, ak sú jeho e, práva nejakým spôsobom dotknuté alebo obmedzené. Nedávna judikatúra e, zo Švedska, prípad Karin, nejde tak o jednotlivca žiadateľa o azyl, ale e, skôr ide o, o to, že členský štát alebo členské štáty si nevymieniali informácií pri spracovávaní žiadosti o, o opätovné vzatie naspäť uchádzača o azyl. A v podstate je len 7-denná lehota na vznesenie e, odvolania voči e, rozhodnutiu o vrátení osoby do prvej krajiny, bo e, súd konštatoval, že je žiaduce mať 15-dennú lehotu pri najmenšom a že každý prípad je si špecifický, jedinečný a preto treba konať od prípadu k prípadu a e, teda e, súd sa môže posudzovať v každom jednotlivom prípade, či stanovené lehoty sú dostatočné. My vítame návrh, kde je e, ponúknutá možnosť nároku na opravný prestriedok, obzvlášť ak ide o situáciu, ktorá je opísaná v článku 28 odsek 5, to znamená zjednotenie rodiny. V kontexte tohto návrhu by sme sa mali nezamyslieť nad tým, či nechceme mať taký systém, ktorý prihráva záujmom žiadateľov o azyl a tým členským štátom, ktorí sú to povediať prostrednej línii. Ak tento systém eh, bude vnímaný ako nespravodlivý a neslúži eh, účelu, napríklad aj transferu, tak ten systém nebude fungovať. A takisto aj aspekt eh, mm, vynúcovania určitého konania nie je v súlade s chartou ľudských práv. Takže je tu veľa problematických miest. Ďakujem pekne. <coughs> Ďakujeme pekne, e, pani Kalkan. No a teraz si vypočujeme pani Sofie Maganiz, ktorý nás na čele e, útvaru e, pre právnu podporu a, a, a koncepcie UNHCR, konkrétne útvaru UNHCR pre Eh, úradu UNHCR pre Európu. Ona vám oprezentuje stanovisko UNHCR práve z hľadiska, bude sa venovať eh, pojmu bezpečnej krajiny eh, v kontexte krajiny pôvodu a bezpečného tretieho štátu. Ďakujem pekne, že ste pozvali UNHCR, aby sme vystúpili na vašom dôležitom dnešnom vypočutí. Vzhľadom na tému, ku ktorej sa mám dnes vyjadriť, tak v rámci reforme spoločného eh, azylového systému a právnych nástrojov, ktoré má EÚ, konkrétne Dublinského nariadenia. Eh, komisia navrhuje väčšiu mieru konvergencie jednotlivých eh, systémov v Európe, čo by malo znamenať aj zrovnoprávnenie v zaobchádzaní so žiadateľmi o azyl celoplošne v Európe. To veľmi leží na srdci aj UNHCR. Dnes by som sa vo svojom vystúpení mala venovať určitým špecifickým prvkom e, reformy. E, ide predovšetkým o používanie pojmu e, bezpečnej krajiny alebo bezpečnej tretej krajiny. A chcem teda približiť tieto pojmy, ako ich my definujeme. A vyjadrím sa k samotnému reformnému balíku. Zamýšľané zmeny Dublinského balíka vychádzajú z, z, z, interni, z intenzívnenia použitia pojmu bezpečnej e, krajiny. Tak sa to objavuje v tom e, e, budúcom na, dublinskom nariadení. V kontexte týchto návrhov je podstatné si uvedomiť, čo tieto pojmy znamenajú a dbať o to, aby e, to chápanie týchto pojmov e, bolo ujednotené vo všetkých nástrojoch toho balíka. Prvý pojem, ktoré, e, ktorému sa chcem venovať, je prvá krajina azylu. Tento pojem e, by mal byť uplatňovaný v takej situácii, keď osoba už e, získala medzinárodnú ochranu v predošlej krajine a táto ochrana je k dispozícii a platí pre tú dotknutú osobu. Teda to je tá prvá krajina. E, e, ďalej, uplatňovanie tohto pojmu v praxi si vyžaduje e, posúdenie toho, či utečenec bude opetívne, bude mu opätovne schválený vstup do tej prvej krajiny vstupu, či mu bude udelený právo, právo právoplatného pobytu a či bude požívať práva, ktoré sú zakotvené v dohovore v roku 1951 aj proti to aj v súlade s protokolom tohto dohovoru z roku 75 a či bude aj e, požívať e, ten princíp non refoulement, ako ho poznáme dnes. My sa domnievame, že tieto medzinárodné právne nástroje sú, e, sú e, smerodajné, ak sa majú dodržiavať práva jednotlivca. E, jednotlivé členské štáty musia konzistentne sa zhostiť svojich povinností a len vtedy možno hovoriť o plnom sprístupnení ochrany už v prvej krajine ehm, pobytu e, tohto utečenca. Ďalší pojem, ktorému sa chcem venovať, je e, pojem bezpečný tretí štát. To je štát, keď ide e, o osobu, ktorá už v predošlom štáte hľadala ochranu, medzinárodnú ochranu, nezískala ju alebo e, sa e, o ňu uchádzala a nestihla mu byť udelená. Čiže v tejto tretej bezpečnej krajine sa posudzuje, či ten tretí štát umožní e, právoplatný pobyt, či tento štát urobí riadne posúdenie, na čo má táto osoba nárok, či bude poskytnuté rešpektované práva v zmysle dohovoru z roku 51 a v zmysle Charty ľudských práv, takisto aj princíp non správy FULMO. Okrem toho je potrebné e, e, ustanoviť jednoznačné prepojenie medzi krajinou e, medzi krajinou, z ktorej odchádza a krajinou tranzitu. Pričom tá krajina tranzitu môže byť zároveň tou krajinou bezpečného tretieho štátu. Tento žiadateľ je opravnený na medzinárodnú ochranu a e, v podstate, kým sa to posudzuje e, jeho žiadosť, tam má nárok aj, tie, aj na tie ďalšie e, práva, ktoré vyprývajú z medzinárodného, z medzinárodného práva. No ak tieto veci sú až zakotvené v dohovore e, existujúcem zmluve medzi EÚ a Tureckom. Tam sa používa pojem bezpečného tretieho štátu, takisto aj v aktuálnej e, smernici, azylovej smernici. Na základe toho v Grécku mohli posúdiť, že v niektorých prípadoch niektorí e, sírčania mohli byť vrátení do Turecka, pretože Turecko predstavuje bezpečný tretí štát. E, takisto v zmluve EÚ Turecka sa dohodli, že e, budú používať aj e, pojem bezpečného štátu a Zatiaľ ale prakticky to nebolo uplatnené, takže tak, ten prvý štát azylu tento pojem v tom greckom kontexte by muselo byť dokozené, dokázané, že ten Sýrčan mal prístup k aspoň dočasnej medzinárodnej ochrany v Turecku a pokiaľ by tá osoba bola z Grécka vrátená do Turecka, eh, tak bude požívať takúto medzinárodnú ochranu. Za Zatiaľ bol, po, bol použitý tento pojem len na úrovni e, prvostupňového konania, ale nič také sa neudialo na, e, e, na nejak, v rámci nejakého procesu vyššieho stupňa. Chcela by som pokúsať ešte na pojem sekundárneho pohybu ten fakt, že, už, e, že žiadateľ o azyl alebo utečenec prešiel z predošlého štátu, aj keď ten predošlý štát mohol predstavovať bezpečný tretí štát, samotná skutočnosť, že sa presunul z tohto štátu a nežiadal o ochranu v tom prvom štáte, určite neznamená toľko, že žiadosť, e, ktorú chcú e, podať, by bola neopodstatnená. Žiadosť o azyl nemôže byť odmietnutá z toho dôvodu, že už mal žiadať o, o azyl v tom predošlom štáte. E, teda e, samotný fakt presunu e, nejakým spôsobom neokliešťuje právo danej osoby podať si takúto žiadosť o azyl. No a takisto to nesmie spochybňovať dôveryhodnosť toho, čo toho, čo čo prezentuje dotknutá osoba alebo e, čím sa obhajuje. Takže ak sa zamýšľame nad prvou krajinou utečenca a takisto nad pojmom bezpečného tretieho štátu, toto sú dve pojmy, ktoré by mali byť veľmi frekventovane použité v naria- Dublinskom nariadení a v existujúcich smerniciach, z ktorých sa majú stať nariadenia. Aké máme záruky, že budú primeraným spôsobom uplatňované tieto pojmy? A teraz sa dostávam k tomu, eh, aké je stanovisko UNHCR k týmto pojmom aby e, e, štát mohol byť považovaný za e, prvý štát azylu, poprvé musí sa urobiť individualizované posúdenie, teda nebude to vždy rovnaké, bude to od prípadu k prípadu. Musí sa zohľadňovať jedinečnosť daného prípadu, dažnej osoby. Takáto osoba nesmie byť prenasledovaná. Takisto tá osoba E, musí požívať výhody princípu non-refoulement. Ďalej, čo sa týka posúdenia bezpečného tretieho štátu, tak e, dotknutý členský štát musí si preveriť, ako je to s tým e, prvotným štátom azylu a vlastne posúdiť eh, možnosť opätovného požívania ochrany takejto osoby. Inými slovami, pokiaľ členský štát EÚ chce eh, presunúť žiadateľa o zazil do iného štátu, do tretieho štátu, eh, s tým, že tá osoba už má ochrana a má opätovne nárok na tú ochranu, to musí predstavovať proces, ktorý je pri preveriteľný, ak teda má nastať opätovné e, poskytnutie ochrany. A čo sa týka pojmu bezpečného tretieho štátu, aj tu musí ísť o e, posúdenie e, jedinečnej povahy, vzťahujúce sa na žiadateľa o azyl. Takisto musí sa teda vyhodnotiť, či ten žiadateľ o azyl bude, bude mu poskytnutý prístup k tej miere ochrane, ktorú potrebuje vzhľadom na svoje potreby a e, e, vlastne táto osoba e, požíva dočasnú ochranu, kým beží proces vyhodnocovania a musia byť, do, do, musia byť uplatnené všetky atribúty dohovoru z roku 51, všetky medzinárodné dohovory týkajúce sa ochrany ľudských práv a princíp non členský štát počas vyhodnocovania e, danej osoby, tak daná osoba má nárok na opätovné vypočutie, musí byť informovaná o tom, o tom, aké budú poskytnuté práva a nároky, pričom sa vychádza z toho, aké, aká miera ochrany požíval, akú mieru ochrany požívala tá, dohoda, po, požu, požívala tá osoba v tom prvotnom štáte. Jednoducho musia byť e, takéto procesné záruky. Dané pojmy musia byť uplatňované systematicky je zrejme, že e, sa to, e, to nemôže fungovať zo dňa na deň, že bude isté prechodné obdobie, ale časom všetci, ktorí prídu do EÚ, e, budú možno spožívať všetky atribúty tohto systému, ktorý je systemizovaný a jednoducho treba vždy vziať do úvahy tie atribúty e, praktického uplatňovania e, krokov, ktoré sa viažú na tento systematický postup. Ako isto viete, v New Yorku e, minulý mesiac bola schválená New Yorkská deklarácia E, v podstate sa hovorilo o tom, aké majú byť tie reakcie na tú učeteneckú krízu, že to majú komplexné riešenia. Apelovalo sa na zodpovedný e, postoj všetkých dotknutých štát. V zmysle New Yorkskej deklarácie e, generálny tajomník UNHCR konštatoval, že je potrebné eh, preklenúť eh, akúsi legislatívnu medzeru, eh, ktorá vlastne je zjavná už od začiatku tohto tisícročia. V New Yorku mnohé zastúpené štáty, vrátanie členských štátov EÚ sa vyjadrilo v tom zmysle, že je žiaduca väčšia miera solidarity, zdieľania solidarity. Treba odľahčiť tie štáty, ktoré nesú to najväčšie bremeno týchto utečencov. Čiže ak hovoríme o pojmoch prvá krajina azylu alebo e, bezpečný tretí štát, e, ide o pojmy, ktoré sa vzťahujú na osoby, ktoré potrebujú ochranu pri presunie z jedného štátu do druhého a často e, zároveň je to sprevádzané postupom vyhodnocovania. Aj na toto by sa, mal vzťahovať, aj na to by sa mala vzťahovať tá požiadavka e, globálnej, globálnej meritku, to znamená vzdielania, vzdielania e, zodpovednosti a, e, a takisto aj bremena a je žiaduce, aby vlastne sa povinne začali používať tieto dva pojmy a to systematickým spôsobom. Na záver chcem konštatovať, že medzinárodné utečenecké právo aj európska legislatíva týkajúce sa týchto osôb pracuje e, s takýmito pojmami a zamýšľa pracovať s týmito pojmami e, prvá krajina e, azylu alebo bezpečný tretí štát, aby, to, aby skutočne litera, týchto, litera tohto Mm, právneho úmyslu e, platila aj v praxi, je potrebné to e, dopracovať z hľadiska postupov. E, predovšetkým by som upozornila na to, že musia byť brané na zletel požiadavky zjednotenia rodiny, takisto a najlepších zájmov dieťaťa No a e, treba mať na zreteli osobité potreby zraniteľných žiaditeľov. A e, tieto pojmy by sa mali vzťahovať na ne v špecifickom svetle. Keď berieme do úvahy zmluvu EU-Turecko, e, e, používa sa tam pojem predovšetkým bezpečného tretieho štátu. E, ten pojem tá je, e, tam je, ale mnohí napríklad, ktorí sa objavujú v Grécku a sú sírskymi občanmi, majú majú črty zraniteľnosti alebo majú prepojenie na rodinu, čiže sa na nich uplatňuje princíp zjednotenia rodiny. Teda v každom prípade sa na nich vzťahuje dublinské nariadenie. Ak tieto dva pojmy, o ktorých som hovorila, e, majú byť uplatňované, um, a, a to v tom globálnom meritku, tak nemali by byť uplatňované tieto pojmy v prípade e, zraniteľných žiaditeľov, ale e, a majú byť uplatňované až potom, ako sa uplatnia všetky e, prvky platnej dublinske, platného dublinského nariadenia, teda posudzovanie a transfery detí v zmysle dublinského nariadenia vždy majú prioritu No a pokiaľ sa teda narába s týmito pojmami, eh, tak eh, s tým, eh, že sa e, nejakým spôsobom neokliešťujú tie zároky, ktoré sú už zakotvené v existujúcom azylovom práve. Máme už určitú judikatúru e, v týchto otázkach a e, tá sa má v plnej miere uplatňovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú prezentáciu a poslednú prezentáciu, ktorú si vypočujeme, prednesie pani doktorka Violeta Moreno-Lax. Prednáša právo na Londýnskej univerzite Queen Mary a je koordinátorkou pre Európske azylové právo v iniciatíve pre utečencov a právo na Londýnskej univerzite. Spolu s pánom Minosom Muzurakisom, ktorý je koordinátorom AIDA, CRE a ostatnými autormi napísala štúdiu, o ktorú náš výbor požiadal Ide o posilňovanie spoločného azylového systému v Európe a alternatívy e, k Dublinu. E, túto štúdiu môžete nájsť medzi ostatnými dokumentami e, a takisto nájdete túto štúdiu aj v papierovej podobe. V kontexte tejto štúdie Pani Moreno Lax eh, je tu, aby ohodnotila rôzne prístupy eh, k, k kríze relogácií, čiže automatizovaný systém alebo automatický systém, potom eh, rozhodnutie komisie a kvotový systém. Pán Muzurakis potom tu bude na to, aby odpovedal na otázky, ktoré môžete položiť. Takže teraz dávam slovo pani Moreno Lax. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem, že tu dnes môžem byť. Ďakujem e, za túto možnosť a e, ja veľmi stručne spomeniem, aké sú zlyhania tohto systému. A e, potom budeme diskusovať o možnostiach spravodlivých relogácií. Čiže Najprv budem hovoriť o, o zlyhaní, toto je vlastne e, takým základom. A takisto budeme hovoriť o tom, čo bude nasledovať, e, čo priniesla kríza a ďalej Dublinská reforma. E, a potom vyvodím závery a predstavím naše alternatívy. Dublin bez donúcovania a tento model. Takže E, niektoré veci už spomenuli e, tí, ktorí hovorili predo mnou, moji predrečníci. A e, Dublin, to, že zlyhal Dublin, tak spôsobilo to, ne, spôsobila to neférovosť a to, že vlastne alokačný systém je založený na donúcovaní a spo, spočíva to na kritériách zodpovednosti. A nie na zodpovednosti a spravodlivom prerozdelení. Áno, čiže toto. Tieto dve veci vlastne sú v Dubline a sú to dva ciele, ktoré je ťažko zladiť. Na jednej strane sa tu vlastne stanovujú procedúry a má sa posilniť ochrana Európskej únie, ale na druhej strane to odstrašuje žiadateľov o azyl, aby požiadali o azyl eh, na takej otvorenej báze. A vlastne toto sú tu implicitné, nejasné definície. A toto viedlo k tomu, že systém odstrašuje a neochraňuje. A e, ide tu o, robia sa odbery otlačkov prstov, čiže je to zakložené na donúcovaní. Efekty tieto postupu, z tohto postupu sú jasné a, a známe a často sa o tom hovorilo. Takisto to viedlo k oficiálnemu hodnoteniu systému tento systém už nefunguje. Ani v prípade žiadateľov o azyl, ani v prípade členských štátov. A jeho dopad e, nahlodáva celý systém azylového zabezpečovania a e, ľudia sa snažia e, vyhnúť sa e, pravidlám Dublinu. Dublin vlastne zničil sám seba v lete 2015 Európska komisia prišla s dvoma krokmi, ktoré mali riešiť e, túto krízu a toto malo podporiť e, Dublinu, ale urychlilo to vlastne jeho reformu. E, prvý, prvé opatrenie boli tie, tie hotspoty. Je to, založené, je to politicky založené a malo to pomôcť Taliansku a Grécku riešiť 1 milión žiadateľov o azyl v roku 2015 ale ehm, spočívalo to na ehm, tých miestnych alebo lokálnych schopnostiach a povinnostiach príjmať utečencov. A vlastne zdôrazňovalo sa tom, že to má udržať ehm, stále narastajúce toky. A to jarmo, a teda ten, ten, to záťaž počívala na hraničných štátoch. No a potom druhá, e, druhé opatrenie, relokačná schéma zo septembra 2015 a e, to malo pomôcť zodpovednosti Talianska a Grécka. E, išlo tu o, o ochranu 100 tisíc žiadateľov a to je vlastne 10 z toho jedného milióna utečenocov, ktorí prišli v roku 2015 a naozaj to nebolo nejaké veľké číslo e, z tohto objemu. Toto je založené na stálych kvótach a distribučnom kľúči. E, tam sa zhodnocuje populácia HDP štátu e, a azylové snahy členských štátov. Ale nie je tam žiadny vstup ohľadom e, toho, kam chcú ísť žiadatelia, e, do akej destinácie. E, tam sú iba nejaké nedefinované, vágne bezpečnostné prehliadky. prehliadky. Takže tieto, tieto výsledky boli slabé, najmä v Grécku. Tam sa spomínalo isté nedostatky ohľadom ľudského zaobchádzania a táto schéma nefungovala dobre. Um, členské štáty nie sú ochotné uh, zaoberať sa týmto systémom a uh, veľmi málo opatrení bolo implementovaných. No a teraz prichádzam ku kľúčovému bodu mojej prezentácie. Komisia navrhla, že dublinský systém znova uh, zreformuje a prišla s novým návrhom a to je vlastne kombinácia e, Dublinu 3 e, s relokačnou schémou, tzv. Dublin 4. A to znamená, že e, tieto vlastne to stále zachováva tie princípy Dublinu 3, ako sú a stále tam sú tie donúcovacie mechanizmy. Čiže ak tento návrh bude e, prijatý, tak ako je, budeme mať režim Dublinu 3, ktorý bude posilnený, ktorý presadzuje e, princípy mechan- dublinského mechanizmu. E, tam vlastne sa redukuje uváženie a posilňuje sa solidarita s prostredstvom relokácií. A e, otázka je, či tento korektívny mechanizmus je e, krok vpred, vpred od relogácie. A myslím si, že odpoveďou je e, áno aj nie. Takto, tento korektívny mechanizmus sa bude týkať hlavne zodpovednosti a toto je pozitívne, ale predsa len sú tu aj isté negatívne body a ja spomeniem 5. Poprvé, nie je úplne jasné, prečo sa to nespustí vtedy, keď 100 členských štátov e, bola, kapacita bola dosiahnutá. A e, v protikle článkom 18, tak e, distribúcia zodpovednosti medzi členskými štátmi, a teda istá nezodpovednosť, je, sa pripúšťa. A potom nebude to bezprostredné. A to e, uvidíme, či toto bude napísané čierne na bielom. Potom e, bod 3. E, tento mechanizmus je síce automatický, ale nie je jasné, aké investície budú potrebné zo strany členských štátov, ktoré majú príjmať benefity z tohto systému, aby vedeli overiť svoje kapacity a monitorovať, monitorovať kde už kapacity budú vyčerpané v blízkom čase. A bude to paradoxné, že e, málo zdrojov, e, ktoré budú mať, e, v svojom domácom systéme, že teda bu budú kde sa investovať do toho, či uh, tieto kapacity fungujú. Potom, uh, po štvrté, vstup od uh, žiadateľov azím sil sa už neočakáva, nebudú si vyberať štát a nikto sa ich nebude pýtať, aké preferencie majú ohľadom destinácie. A to vlastne je o, zase krokom vzpäť súčasného relokačného mechanizmu. O, a potom členské krajiny nemôžu o, vystúpiť z tohto mechanizmu podľa pravidla pay not to play, e, ktoré spomenal kolega Majany. A to vlastne protirečí princípu solidarity a spravodlivej spolupráci. Ehm, čiže e, e, článok 80 už nebude záväzný, ako by mal byť. A potom sú tu ďalšie dve možnosti a jedna sa týka systémov relokalizácií E, to, čo predkladá vlastne komisia. E, a to je článok 33 Dublinu, e, ktorý nebol aplikovaný. A toto garantuje kontrolu distribúcie responsability, rozdelenia roz, zodpovednosti, ale to zrejme nebude fungovať, pretože nevyžiadava vstup od členských štátov a e, žiadateľov o azyl. Čiže tento systém je priateľný aj politicky, e, z politického hľadiska. A potom e, systém fixných kvót, to už navrhovali iní, ktorý by mohol kompenzovať nedostatky iných systémov. Napríklad preferencie utečencov alebo väčšia účasť z ich strán alebo preferencie krajín, ktoré by mohli e, byť e, zobraté do úvahy, alebo teda iným prostredníctvom ako tým ako SAE. E. A o tom budeme hovoriť v ďalšom paneli. A potom tu zostávajú problémy v komplexnosti celého procesu, ako funguje teraz. Pretože vidíme, že v, v, v tomto systéme sú chyby. Nevieme, e, čo sa stane, ak sa e, vlastne vyčerpá tá možnosť výberu a ak sa nasytí kvóta, napríklad členská krajina, e, členskú krajinu si vyberie mnoho žiadateľov o azyl, tak potom čo sa stane? Bude sa aplikovať druhá alternatíva? a tieto systémy sa všetky zakladajú na um, na krízu, ale musíme byť proaktívni. Um, toto je mm, evidentné uh, aj z tých slov, ktoré si vybrala komisia, aby pomenovala tento mechanizmus. Volá sa vlastne, vlastne korekčný nápravný mechanizmus. Čiže mali by sme na toto myslieť. Lepšou alternatívou by e, malo, malo byť to, že by sme e, prepracovali, e, preskúmali Dublin. Mali by sme mať systém, ktorý podporuje solidaritu a um, rovnosť od začiatku. Mali by sme sa vrátiť k alternatívnym hodnotám. Toto je najlepšia záruka a nemali by sme sa vrácať k dublinskému systému, ktorý, je, e, ktorý má túto donúcovaciu e, povahu. My sme pripravili pracovný materiál pre tento výber a mali by sme mať, mať taký materiál, ktorý e, prijíma ľudské práva, teda zhodnúce ľudské práva a e, ktorý, sa, e, ktorý aplikuje e, článok 51 dohovoru. No a potom aj koncept solidárnosti. Toto je horizontálny pojem a systematický pojem. Potrebujeme tam mať aj medzištátnu dimenziu, článok 80, dimenziu základných práv, práv na azyl a takisto aj spoločnú dimenziu systému. Um, a e, takisto aj e, rešpektovanie úrovne danej členskej krajiny. No a aké už je toto riešenie, potrebujeme zmeniť prístup. E, takže tu by sme sa mali vrátiť k základným princípom systému, ktorý zaručuje solidárnosť a ktorý je konformný, ktorý, sú, ktorý teda zodpoveda existujúcim povinnostiam a záväzkom. Čiže cieľ e, azylového systému by mal zodpovedať článku 78 zmluvy. Čiže e, systém, ktorý dá utečencom ľudské práva a e, taký systém, ktorý bude prístupný, nebude donúcovací a nebude bude založená solidarity. Um, ra, teraz e, vás chcem odkázať na dokumenty, ktoré sú uvedené na tomto sláde a teším sa diskusiu. Ďakujem a teraz otváram ehm, diskusiu pre členov, ktorí chcú vystúpiť. Najprv dávam slovo uh, s tieňovým spravodajcom um, za EPP Roberta Mecola. Ďakujem, Barbara. Ďakujem za túto detailnú prezentáciu o tejto zaujímavej téme. Myslím si, že hlavnou výzvou to, aby sme dokázali občanom, že my sa tu v Bruseli vieme dohodnúť. Ehm, ehm, členské štáty ehm, na okraji EÚ by nemali čeliť tomuto náporu sami. O tomto e, celé, je vlastne táto procedúra, je to o solidarite. A každá zmena nášho systému musí mať toto ako hlavnú tému. Ale takisto som pochopila aj z toho, čo ste práve povedali, že musíme byť realistickí a musíme uh, mať taký systém, ktorý bude fungovať a ktorý môžu použiť všetky, všetky členské štáty. Jedna alternatíva je, že budeme mať centrálny systém, ale komis, e, krok komisie je tiež krok správnym smerom. Um, takisto je dôležité, aby sme mali trvalo udržateľné riešenie um, aby sme, a, a, e, stráž na vonkajších hraniciach je niečo, čo podporí naša a, e, skupina. A, a viem, že prebiehajú rokovania, aby sa to zlepšilo. Ešte by som chcela potvrdiť, že um, myšlienka komisie, že členské štáty sa môžu vyplatiť uh, z tohto mechanizmu, že toto je provokačné a um, to ukazuje od toho, že členské štáty, členské štáty sú ďaleko o to, aby vedeli zdieľať zodpovednosť. Uh, s, Zaujíma ma veľmi, e, čo povedia členovia e, panelu na toto, lebo podľa mňa vyplacanie sa e, nie je dobrý, dobrým krokom. A potom, čo je možné urobiť ohľadom kontrol, pretože každý systém vyžaduje, aby tých ľudia, ktorí zostanú v všetkých krajinách, boli zodpovední. A podľa mňa toto je naozaj e, silná vec. E, chcem sa spýtať, e, čo sa týka tých sankcií, ako to vyzerá. A potom Dublinský systém um, spôsobil, že zodpovednosť je nesproporčná medzi členskými štátmi a žiaľ otravilo to celú diskusiu o migrácii a videli sme, že aj um, extrémizmu sa snaží uh, zobrať si niektoré, osvojiť si niektoré z tých tém a využiť ich. Takže mali by sme sa pohnúť dopredu a konať. Much, Roberta. Ďakujem, Roberta. Um, Elena Schleins z SD. Ďakujem. Bolo to naozaj veľmi um, dobrá možnosť vypočuť si, o, vypočuť si ako vyzerá táto reforma. Na úvod by som veľmi chcela jasne povedať, že celá tá myšlienka spravodlivosti tohto mechanizmu spôsobili, vyvolali to matematické kritéria. Vôbec to e, nezohľadňuje možnosť príjmania utečencov zo strany členských štátov e, hlavne zo strany tých štátov, ktoré e, čelia najväčšiemu tlaku. A to sa nedá urobiť od zajtra. To určite nebude fungovať. A myslím si, že tento parlament viackrát povedal, že sme za zásadu za bázu solidarity, ktorá bude stála a povinná. A teraz ten návrh komisie je v podstate takou lotériou. E, prísny algoritmus, ktorý nie je úplne jasný, ako to v praxi bude fungovať, ale v podstate e, tu bude nejaký, nejaká žiadosť o azyl, a ak e, sa splní 150 kritérií, tak e, to bude distribuované do členských štátov, ale e, vôbec sa tu nehovorí o preferencii ani zo strany členského štátu, ani zo strany utečenca. Čiže chcel by som, chcela by som počuť jeden dôvod, prečo by členské štáty mali byť žiadané o to, aby urobili ešte viac. Ide tu naozaj o záujem toho, aby sme sa vyhli sekundárnym presunom a aby sme mali lepšiu integráciu z dlhodobého hľadiska. Čiže naozaj nie je dôvod, prečo by sme sem nemali zaradiť preferencie, ako ste správne poznamenali. A potom ďalšia vec, a chcem sa vás niečo spýtať, čo podľa mňa je problematické, systém bezpečnej krajiny a krajiny azyl, tretie krajiny. Ak sa na to pozriete všeobecne, na celú reformu a spoločnú reformu tohto azylového systému. Kolegovia, mali by sme sa pokúsiť o tento všeobecný prístup. Ak sa na to pozrieme, tak zistíme, že ak je pravda na jednej strane, že bezpečnostné prehliadky a prehliadky hľadom prípustnosti naozaj budú spadať do zodpovednosti prvej krajiny, kde utečenec príde. A na druhej strane hovoríme, že sa systematicky e, toto využíva e, a e, sú nepripustné niektoré žiadosti z tretich krajín. A komisia, keď sa hovorí o, o, o dohodách o readmisii, E, s tretími krajinami, tak my sa snažíme externalizovať naše hranice. Čiže moja otázka bude, e, čo vidíte ako alternatívu e, k tejto tendencie a tý, týto kontrol, ohľadom týchto kontrol. A odpoveď je, že prvým kritériom je zjednotenie rodiny ja som, by som povedala, že bezpečnostné kontroly to môžeme prijať, ale um, tie admisné kontroly, tie prvé krajiny nemôžu mať na sebu celé tú záťaž. Musíme anticipovať celú procedúru azylu. Um, a musíme vidieť, že tá krajina nevie e, zabezpečiť minimálne podmienky pre tých utečencov. Čiže otázka je, aká je alternatíva e, k týmto kontrolám a ako ozajstný mechanizmus e, de- delenia zodpovednosti e, funguje. Samozrejme, máme tu 150 kritérií, ale potom chcem sa spýtať, ako to naozaj bude fungovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Daniel Daltov za ECR nie je prítomný, preto dávam slovo Cecilii Wikstrom za ALDE. Nech sa páči. Ja som spravodajkyňa preto to nariadenie, teda ja by som až na záver predesla svoj súhľad, keď už tu máme pani Kalkan z Majerovho výboru, e, nemôžem e, nepoložiť jednu otázku, asi je v súvislosti s maloletými bez prievodu, e, keďže ste to nastavili, viete, že v Dubline 3 sme nenašli žiadne politické riešenie. Boli sme bezradní, nedokázali sme sa nejako pohnúť ďalej, preto sme sa rozhodli prijať dosť nezvyklé riešenie, keďže sme čakali na e, vyriešenie súdneho prípadu, ktorý e, riešil vtedy Európsky súdny dvor. E, vítali sme spoločné vyhlásenie, teda od dňa, keď už bude v dispozícii rozsudok súdu, by sme sa potom postavili k tomu, ako sa pokrie otázka maletých bez prievodu, že sa to posúdi podľa súdneho rozsudku, bola to pre nás e, kľúčová téma. Potom mm, prokurátor zaujal e, stanovisko také, že v roku 2014 už sme mali rozsudok a i hneď potom bol k dispozícii aj návrh komisie. V tomto novom návrhu, či už je to Dublin 4 alebo Bratislava 1, či už nejaký iný názov možno to bude niesť, E, to nie je absolútne nič o maloletých bez sprievodu. Nič, čo by sa odvolávalo na rozsudok súdu. Ja sa vás len opýtať, čo si o to myslíte. E, v podstate úplne podporujem to, čo už povedali kolegovia. Nebudem to teda opakovať. Na záver celého vypočutia sa ešte ja vyjadrím, e, len som sa vás chcela opýtať konkrétne na maloletých bez sprievodu. Ďakujeme, Cecília. Nebola moja chyba, že som vám neskôr nedala slovo ako spravodajkyni. Za ECR, pán Halla, aho, ďakujem pekne za prezentácie. E, najskôr by som sa chcela pýtať e, na širokou znovnú potrebu e, zabrániť sekundárnym pohybom a taktiež svojmu výberu miesta pre udelenie azylu. Nebolo by na mieste eh, zaviazať členské štáty automaticky zamietať žiadosti a zabrániť vstup osobám, ktoré prichádzajú z iného členského štátu EÚ teda eh, systémové pushbacky na vnútro eh, európskych hraniciach. V súčasnosti je nejasné, ktoré členské štáty sú zodpovedné za správcovanie žiadosti, ak migrant sa sám nezaregistruje tam, kde by mal, teda v prvej eh, krajine vstupu do EÚ. Napríklad ten minulý rok 10 tisíce ľudí prišlo do Európy v Taliansku alebo v Grécku, eh, prešli eh, šiestimi bezpečnými krajinami a dostali sa do Švédska alebo do Fínska. Podľa mňa je samozrejme, že ich právo požiadať o azyl nebolo určené na takéto využitie. Ak osoba E, príde z Dánska do Švédska alebo zo Švédska do Fínska, už mali zjavne možnosť žiadať ochranu a preto by nemala byť prijaná, prijatá ich žiadosť o ochranu. Ak členské štáty sa nepovažujú za bezpečné, tak by nemali byť považovaní za členské štáty. Tiež je jasné, že nemôžeme zaviesť žiadny zmysluplný systém relokácií, ak zároveň osoby môžu a aj si skutočne vyberajú spontánne krajinu, kde chcú požiadať o azyl. A ďalej konkrétna otázka pánovi eh, Majanimu, možno aj pani Moreno. Mm, povedali ste, eh, že preferencie žiadateľov o azyl eh, z hľadiska krajiny na rolovanie by sa mali zohľadňovať. Tiež ste sa vyjadrili, že by to neznamenalo úplne slobodnú voľbu. Nuž, čo presne by to potom znamenalo v praxi? A tiež, keď sa začneme migrantov pýtať na ich preferencie, všetci budú chcieť ísť do tých istých niekoľkých členských štátov, eh, kde už tak či tak väčšina z nich teraz spontánne aj smeruje. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej zelený a v ich mene vystúpi eh, Jean Lamberts. Ďakujem. Myslím, že moja otázka nadviaže na otázku postupu prípustnosti, a e, priateľnosti a tiež e, možno e, na sekundárne pohyby, ale to možno zapadne do druhého panela. Ale čo sa týka tej prvej témy, myslíte si, že je to súčasťou azylového procesu a ak áno, kam presne to zapadá do tohto nového súboru návrhov? Kde si myslíte, že tento e, proces určovania azylu e, začína v skutočnosti? Je to totiž pre všetkých relevantná otázka. Ak sa totiž začne určovať aspekt e, prípustnosti, už sa začne istý proces, či už je to niekde na pobreží, kde sa policia rozhoduje o tom, odkiaľ prichádzate z ktorej krajiny a potom vás nasmerujú nejakým spôsobom alebo v nejakom inom kontexte, možno eh, UNHCR alebo eh, moje by sa k tomu mohli eh, vyjadriť, teda v ktorej fáze začína tento proces určovania azylu v tomto novom návrhu. Ďakujeme pekne. A teraz za EFDD Laura Ferrara. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som chcela poďakovať všetkým rečníkov v, tohto, v tomto paneli za ich interpretáciu a, a ich kritiku, s ktorou 100%, 100% súhlasím. Mňa zaujala jedna vec. Vypočula som si, že systém solidarity, ktorá je povinná, je zlyhaním. A toto je pravda. Je to pravda, pretože to odráža skutočnosť ale takisto je to vlastne aj beznadejný pokus održať, udržať tie hodnoty, ktoré e, sú základmi Európskej únie. A tu, musí, tu vlastne hovoríme e, v podmienovacom spôsobe, ktoré, ktoré by mali byť hodnotami, ale už nie sú. Čiže je to zlyhanie, či už v praxi, alebo aj e, všeobecne celého európskeho projektu. Vlastne to, že e, členským štátom sa musí vnúcovať solidarita. My čakáme na revíziu Dublinu. Táto, toto prepracovanie išlo úplne iným smerom a to spomenuli aj viacerí členovia panelu, ktorí sa ujali slova už sa konsolidoval mechanizmus, o, ktorý, o ktorom hovoril Dublin 3. A e, je tu systém korektívny, alebo teda nápravný systém relokácií. Na jednej strane tu máme článok 80 zmluvy a tam je jasný princíp solidarita a zodpovednosť členských, členských štátov. Toto by mala byť e, norma a všeobecné pravidlo. A potom tu máme návrh e, reformy Dublinu, Ide tu o e, automatický mechanizmus, ktorý vyplýva z toho bezokladného momentu. A norma je tá, že prvá krajina vstupu je e, krajina, ktorá má najväčšiu zodpovednosť. A výsnímka e, by podľa zmluvy, teda to, čo je pravidlo podľa zmluvy, je výnimkou. Čiže je tu zase eh, nerovnováha, ktorá sa stáva normou a solidarita sa stáva výnimkou. Takže ja by som eh, sa chcela zastaviť práve nad týmto. Pretože aj z, prísne právnického hľadiska tu ide o porušenie hodnôt a princípov a pravidel, ktoré sú v zmluve článok 80. Čiže toto, ten tento vzťah medzi pravidlom a výnimkou by mal byť revidovaný a mali by sme stanoviť to, čo stanovujú aj zmluvy, čiže spravodlivé prerozdelenie zodpovednosť. Nemal by to byť nejaký benefit. Malo by ísť o to, aby sme rešpektovali pravidlá. Ak niekto chce zostať členom EÚ, tak musí rešpektovať práva aj povinnosti. A jedno z práv, ktoré majú členské štáty, je to, že nebudú penalizované a ja by som teda chcela vedieť, čo si o tom myslíte. A potom posledná vec ohľadom sankcií, e, ktoré už nefungujú, e, ktoré vlastne už nie sú odstrašujúce. Možno by fungoval ten koncept, ktorý používame aj v prípade detí. Deti, e, teda odmeny prečo by sme nemali aplikovať odmeny nie len pre toho, kto prijíma viac migrantov, pretože to by bolo nebezpečné, ale premie pre toho, kto dodržiava pravidlá a to, čo sa píše v zmluvách. A možno, že toto by bol e, taký stimul, aby sme e, sa vyhli tomu, aby sa porušovali pravidla. Ďakujem. From... Ďakujeme pekne. A teraz v mene GUE dostáva slovo pani Spinelli. Ďakujem, pani Keď vás počúvam, keď e, počúvam vaše príspevky, tak sa cítim veľmi uľahčenie a odpadom mi kámeň zo srdca. Ja si kladiem otázku, či nežijeme v dvoch paralelných svetoch. Jeden svet, to je svet skutočnosti, kde naozaj sa veci dejú. A potom náš svet. To je vlastne svet demokracie, kde len recitujeme veci. Inými slovami, moja otázka je, ako je možné urobiť to, aby vaše analýzy a vaše návrhy a nie len to, aj judikatúra dvoch európskych dvorov, ako, to, ako urobiť, aby toto bolo kompatibilné so stratégiou bezpečných štátov, štátov ktoré majú svoju geopolitickú silu a ktorí prijímajú väčšinu ktoré majú súhlasnú väčšinu v rade a v komisii. Čiže Kľúčový príklad je napríklad Turecko. Ale uvidíme, e, aké podobné e, zmluvy sa uzavrú s Afganistanom, s Eritreom, Sudánom a tak ďalej. E, čiže toto sú štáty chartumského procesu. Vlastne toto sú dohody, ktoré tlačia späť žiadateľov o azyl ale týchto, týchto žiadostí budú žiadosti bude ešte viac, hlavne ak tie krajiny eh, ako Taliansko a Grécko zostanú sami, pretože eh, tam eh, sa odmietajú žiadosti od azyl zo Sudánu. chcem sa spýtať, aký náklad môžeme zvládnuť, akú zaťaž môžeme zvládnuť. Ako príklad chcel by som spomenúť e, dve veci, dva javy. Logika tých bezpečných e, štátov e, podporuje práve tie donúcovacie prvky. Hlavne v novej verzii Dublinu, presne ako to vysvetla pani profesorka Morena Lax, a spomína rýchlenú procedúru prípustnosti žiadateľov o azyl a tým pádom porušuje právo, aby sa preskúmali jednotlivé žiadosti jednotlivo a na báze jeden na po druhej. Ako je to možné? Aj v tomto prípade eh, priblížiť eh, tie dve paralely Čiže aby toto nebola len taká deklarácia, také vyhlásenie. Ďalšia vec. E, to sú um, maloleté osoby bez doprovodu. Aj tu máme dobré návrhy. A na druhej strane je tu e, taká situácia reality, ktorá vlastne nefunguje ani e, v EÚ. Čiže to zjednotenie rodiny a maloletých bez prievodu. Polovica tých maloletých, ktorí žijú v Kale, majú právnu, legálnu možnosť ísť do Anglicka, aby išli za svojimi rodinami. A myslím si, že ich je 500, ale len 20 sa ich podarilo ísť za svojimi rodinami. Čiže ja by som chcela povedať, a teda povedať pani profesorke Moreno Lax, že naozaj e, pripravila veľmi dobrý prístup, príspevok. Povedala, že e, reaguje sa skôr na krízu a nie sme proaktívni. Ehm, mm, ja sa obávam tomu, že nereagujeme ani na tú krízu a že ju necháme vyhniť. Thank you. Eh. Ďakujeme pekne. A teraz dáme priestor jednotlivým poslancom. Tomáš Dechovský, ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem všetkým panelistom za vynikajúce prezentácie. Ja sa vyjadrím skôr teoreticky, ale považujem za dôležité prejsť na to spoločne. Chcel by som položiť tri eh, krátke otázky, ktoré sa týkajú psychologických aspektov. Poprvé, chcem sa opýtať, ako môžeme motivovať členské štáty registrácii všetkých osôb, ktoré prídu do ich krajiny. Ja som totiž stretol mnohých v Rakúsku, v Maďarsku, v Slovensku, v Chorvátsku, ktorí neboli zaregistrovaní. Ďalej druhá otázka. Máte nejaký návod, ako motivovať ľudí, aby odišli z veľmi bohatých krajín, napríklad z Nemecka, do chudobnej krajiny, napríklad eh, do Českej republiky, Polska, Rumunska, aby tam ostali, pretože mechanizmus relokácií bude musieť fungovať. Ľudia totiž nie sú zvieratá a bude potrebné ich motivovať, aby v krajine aj ostali. Ja mám mnoho skúseností z Polska a aj z Českej republiky, mám mnoho poznatkov, kde sa relokovali osoby a teraz sú už niekde vo Švedsku alebo inde ešte tretia veľmi krátka otázka. Myslíte si, že represie sú správnym prístupom v týchto nových diskusiách o reforme dublinského systému a systému relokácií, ak sa najskôr hovorí o sankciách, než o tom, ako by to v praxi fungovalo a než sa začne hovoriť o motivácii ľudí. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Tomáš. Pani Winberg. Ďakujem. A reforma Dublinu už eh, je to také zložité, že už ani nikto nevie, ako by mala táto dohoda fungovať. 65 tých, eh, ktorí eh, prichádzajú, sú predsa ekonomickí migranti. Mnohí teda prichádzajú do Európy z týchto dôvodov a to spôsobuje problémy. Ja si myslím, že keď hovoríme o solidarite, o princípoch právneho štátu, o solidarite s členskými štátmi, malo by to byť dobrovoľne na jednej strane, ale na druhej strane by sa to malo nejakým spôsobom môcť aj vynútiť. Hovorí sa tu o kupovaní voľného pohybu za 250 tisíc, teda to bol ten a poplatok eh, za prijatie osoby za kvóty. Ako funguje takáto dobrovoľnosť? Pozrieme sa na eh, príklad mladých. 2000 sa ich eh, presunulo a čo sa udeje s nimi? Je na to nejaký mechanizmus? Už sa nad tým niekto zamyslel? Myslím si, že Spomenuli ste tých 160 tisíc. Ja si myslím, že do Európskej únie príde zhruba ešte asi tak milión. A čo urobíme potom? Čo sa udeje potom? Členské štáty sa potom budú musieť postarať o prerozdelenie, budú sa potom posielať tí ľudia eh, na ľubovoľné miesta, pre rozdeli sa zhruba 100 tisíc a čo s ostatnými? Len si pomyslíme na Turecko. 3 milióny tam potečú. E, máme nejaký krizový mechanizmus? E, čo sa vlastne plánuje? Toľko teda niekoľko otázok. E, pani Wikström hovorí, že politické riešenie neexistuje. Dá sa to však vyložiť aj tak, že sa musíme snažiť hľadať nejaké riešenia. Napríklad Švédsko, 35 tisíc. Ehm, žiadateľov zatiaľ zaregistrovalo a náklady, e, ktoré sú spojené, sú obrovské. Ako sa môže prerozdeliť toto? Prosím, odpovedzte mi. A posledná otázka od pani Gomeš, nech sa páči. Ďakujem. Predchádzajúci um, vysoký komisár UNHCR pre utečencov, ktorý bude novým generálnym tajkom OSN, ten sa vyjadril, že e, pašeráci, prevádzači, tí vedia, ako riadiť túto krízu. Oni to veľmi dobre vedia, Európska únia to nevie. A to práve ste aj odhalili vy vo svojich vystúpeniach. Som veľmi rada, že to zaznelo tak jasne a jednoznačne. Je to úloha nás všetkých vlád, členských štátov, aj komisie hľadať tieto riešenia. Musíme zastaviť toto pokritectvo a um, cynický prístup. Kolegyňa Barbara Spinelli sa pýtala na to, či by sme boli schopní vôbec čo len zareagovať na krízu. Nie, vôbec nie, ba dokonca ešte zhoršujeme. Pani Merklová zajtra navštívi Etiópiu, krajinu, ktorá je hlavným uh, zdrojom migrantov a utečencov kvôli uh, tomu, že je tam útlak a táto krajina si veci usporiadala tak, že e, chce ulice vyčistiť, vypratať, aby mohla dôstojne prijať pani Merklovú. Dúfam, že sa jej niečo podarí aspoň vybaviť na tejto návšteve, niečo vyjednať. Má totiž na pláne stretnutie so zastupcom parlamentu, s niektorými údajnými zastupcami opozície. Neviem, či to budú tí zastupcovia opozície, ktorí produkuje vláda e, na účely návštev zo zahraničia. Je to je len jedna zo zoznamu krajín, ktorým chceme dať viac peňazí. A v konečnom dôsledku to bude znamenať, že utečencov a migrantov bude u nás ešte viac. A to sa netýka len Etiópie. Hovorím konkrétne o Etiópii aj preto, že v Etiópii by sme mohli mať obrovský vplyv, pretože tejto krajine poskytujeme obrovské sumy eh, v rozvojových prostriedkoch, ale vplyv nemáme. Chcem sa opýtať konkrétne, eh, pretože som bola zhrozená keď som sa snažila e, zorganizovať relokáciu skupiny jezidov do Portugalska, tí sú teraz v Grécku a je absurdné, e, je to priam e, kafkovská situácia, v ktorej sa ocitajú títo ľudia. a Najskôr im povedia, že musia požiadať o pohovor na fázu pred registráciou potom, keď sa už e, registrujú, budú zrejme musieť sa ešte následne registrovať v ďalšej tretej fáze. Potom im povedali, že sa nemôžu považovať za zraniteľnú skupinu. Hovoríme pri tom o jezidoch, je tam mnoho detí a žien, ktoré prežili úplne to najhoršie. Ďalej sa im povedalo, že si nemôžu vybrať, do ktorej krajiny chcú ísť a najnovšie im povedali, e, že síce teraz žiadajú, aby išli do Portugalska, ale pôvodne žiadali, aby išli do Nemecka, teda Portugalsko nie je ich e, zvolenou krajinou, kam sa chcú dostať. Teda toto je úplne absurdná situácia. Už uplynulo e, zhruba 6 mesiacov, odkedy sme s nimi nadviazali kontakt Snažili sme to spracovať rýchlejšie, ale trvá to už 6 mesiacov, eh, všetky tieto administratívne komplikácie. Ja sa teda chcem eh, opýtať, eh, podľa mňa jediný spôsob, ako prejaviť solidaritu, nielen finančne, nie teda finančne podporovať pašerakov a prevádzačov, Jediný e, najlepší spôsob by bol e, otvorenie legálnych foriem vstupu pre týchto migrantov, utečencov. Aké odporúčania nám chcete dať vy? Aké systémy majú e, iné krajiny, ktoré sme mali zaviesť aj my, aby sme nepokračovali v tomto hroznom e, podporovaní e, tohto obchodu a kupčenia? Ďakujeme pekne. No a ešte predsa len v neposlednom rade dostane slova pani Holmajer. Viem, že vzhľadom na veľmi závažné porušovanie ľudských práv, e, taktiež vzhľadom na katastrofálne mučenie ľudí, ku ktorému dochádza e, v e, relatívne blízkej vzdialenosti od Európskej únie. Sme všetci otrasení týmto dianím. Mne sa príliš nepozdáva, keď Európsky parlament sa stiažuje na členské štáty, vysmievame sa z nich, že sú nekompetentné, že Európska únia je nekompetentná mne sa to nepáči, pretože niekedy sa nám to tu z teórie zdá byť jednoduchšie, ako je to v skutočnosti v praxi. myslím, že by sme sa mali snažiť pristupovať k tejto veci rozumne, snažiť sa hľadať nejaké konštruktívne riešenia. Mnoho členských štátov sa snaží, ale sú aj ťažkosti. Preto sa vás chcem opýtať konkrétne, e, podľa toho, čo som sa dopočula, je veľmi ťažké vykonovať v praxi presidovanie aj preto, že E, mechanizmy, e, ktoré sprostredkúva OSN, e, sú veľmi dlhavé, trvajú niekoľko mesiacov. Dokonca sa musí niekoľko mesiacov čakať na to, aby členské štáty vôbec dostali informácie od OSN. Tie, tieto informácie OSN často upiera, odvoláva sa na vlastné mechanizmy, odvoláva sa na vlastné priority, tiež sa to čo to podkladá konkrétnymi eh, príkladmi. Chcem sa vás opýtať, prečo sa postupuje takto reštriktívne. Ja mám totiž eh, skôr dojem, že je tu zámer celú vec eh, tak trošku komplikovať, stiažovať, ale ak všetky strany budú k tomu mať takýto postoj, tak sa veľmi ťažko nájde nejaké konštruktívne riešenie. Mali by sme sa snažiť um, vyjadrovať sa aj k tým hrozným obavám, ktoré rezonujú v spoločnosti. V niektorých členských štátoch eh, sa situácia dosť vyhrocuje. A výhody z toho čerpá eh, extrémna pravica, čo vníma veľmi kriticky. Chceme totiž eh, vytvoriť pozitívne prostredie, chceme, um, aby veci fungovali aj v členských štátoch a ďalej. Eh, druhá otázka. Vzhľadom na rozmer eh, celej tejto problematiky systém relokácií eh, zatiaľ nefunguje. Eh, je zrejme nereálne teraz očakávať, že sa nám podarí 60 eh, miliónov utečencov nejakým spôsobom presediť v celej EÚ. V každom prípade bude si to vyžadovať jednotnosť a tá zatiaľ eh, chýba. Napríklad poskytovanie humanitárnej pomoci veľmi rýchlo a, a efektívne v prípade potreby a tiež napríklad preventívne konanie, keď vidíme, že sa niečo začína E, s nepokým spôsobom vyvíjať, e, že to vyžaduje akutný zásah a aj tu sú nedostatky. Tiež sa ma pýtať na spoluprácu. Najskôr teda v situácii, keď dôjde k vojenskému zásahu a potom je úplne vákuum, potom sa nevenuje žiadne pozornosť, vyžaduje si to predsa kontakty, vyžaduje si podporu spoločnosti, e, školstva ak sú títo ľudia totiž vystavení násiliu a potom sú ponechaní bez pomoci, nepovšimnutí, tak sa samozrejme e, utiekajú k e, takýmto rôznym strastiplným cestám. E, mali by sme im vytvoriť predpoklady, preto aby sa vôbec cítili bezpečne vo svojich krajinách postihnutých násilím a nebezpečím, e, teda čo sa týka podpory e, vybudovania policajných zložiek, bezpečnostného aparátu týchto krajín. V tomto by sme im mali e, pomáhať o mnoho viac. Čo si o tom myslíte? Ďakujeme pekne, Monike. Teraz dáme slovo rečníkom, aby zareagovali na otázky. Nemáme síce veľa času, ale predsa len vyjadrite sa. Neprisiahnite, prosím, 3-4 minúty. Najskôr pán Majany, potom pani Kalkán pani Magenis a pani Moreno. Zaznelo množstvo otázok. Budem musieť teda vybrať iba niektoré otázky. Nebudem sa môcť vyjadriť úplne k všetkým. Pokúsim sa to tak trošku zhrnúť. Napríklad nemám ani poňatie o tom, ako by ste mohli posilniť policajné či bezpečnostné zložky. Toto teda prenechám iným rečníkom, ale na niektoré veci by som predsa len chcel zareagovať. Začal by som tým, čo sa to spomenulo a čo súvisí s tým, čo vnímame, či vnímame realitu, alebo či sa držíme dogmy. Myslím si, že podstatné v reforme dublinského systému je uprednostniť realitu, uprednostniť e, e, reálny pohľad na veci, tak ako skutočne fungujú v praxi e, spomeniem niekoľko vecí, čo som si vypočul, napríklad ako motivovať orgány, aby registrovali osoby aby ich e, e, sa snažili e, získať ich totožnosť. Teda tu je predpokladom motivovať ich pozitívne, e, e, nenútiť ich napríklad k tomu, aby automaticky prevzali zodpovednosť za každú jednu osobu, ktorú zaregistrujú. Toto je nesprávny prístup. Keď hovoríme o pojme tretích, bez, bezpečných tretí krajín, nebudem sa tejto tome venovať, pretože to zrejme kolegovia rozvedú na to podrobnosti viac. E, ak by sa to totiž spojilo, takto to hovorí nový návrh, ak sa ukáže, že princíp bezpečnej tretej krajiny E, e, je platný, e, tak sa automaticky preberá zodpovednosť. Tým sa samozrejme budú všetci tejto zodpovednosti vyhýbať. Ak to bude pre vás znamenať automaticky povinnosti a zodpovednosti, tak sa tomu budete snažiť vyhnúť. Chýbal tu taký pragmatický prístup už celé 10 ročia v tomto dublinskom systéme a ten bude teraz naliehavo potrebný. Ďalej, pani Mecola spomenula e, to, že prejav solidarity je podstatnou súčasťou tohto procesu, že musíme napraviť e, um, neprimerané e, zaťaženie niektorých členských štátov na základe dublinského systému. Ja v zásade s vami súhlasím, ale konkrétne v podstate s vami nesúhlasím, aj keď pri všetkej úcte. Cieľom tohto programu je E, zaviesť systém, ktorý bude zahrňať zodpovednosť, aby sa mohla spracovať žiadosť e, rýchlo a čo najúspornejšie. Najhlavnejší problém dublinského systému je totiž v tom, že je veľmi zdlhavý, je veľmi zložitý pre všetky e, zainteresované osoby a tiež motivuje ľudí, aby išli do ilegality, nemotivujú ich k tomu, aby sa zaregistrovali. Toto sú zásadné problémy. Dublin nejako nepresúva zodpovednosť, pretože jednoducho nefunguje v praxi, teda takýto efekt nemal. Mm, v niektorých um, miestach um, sa koncentrovala istá forma zodpovednosti a povinnosti, ale nie je tak, ako to bolo naplánované pôvodne. Teda eh, tu je zásadné zistiť, ako zaviesť taký systém, eh, ktorý by pozitívne motivoval všetkých aktérov. Vy hovoríte, že ak sa zohľadnia ich preferencie, to nebude automaticky znamenať eh, slobodnú voľbu. Ehm, povedala som, že to automaticky nebude znamenať slobodnú voľbu. Eh, len eh, sa tak aspoň zamyslíme nad tým, že slobodná voľba by možno mohla veľmi dobre fungovať pre všetky zainteresované osoby. Dalo by sa to podľa mňa zvážiť. Isté, že môže sa s tým nesúhlasiť. Možno nechceme podporovať slobodnú voľbu mm, pre všetkých ešte stále sa dá zaviesť systém, ktorý bude atraktívnejší, e, ktorý bude založený na širších kritériách, napríklad na rodinných e, prepojeniach, alebo ktorý by znamenal, e, že viacero krajín, ktoré neboli vystavené doteraz veľkej záťaži, že tieto krajiny by boli ponúknuté žiadateľom a ak sa vyčerpajú kvóty, už sa tieto potom krajiny stiahnu zo zoznamu. Ale nepotrebujeme tvoriť systém, ktorý nebude motivovať osoby, aby išli do ilegality. A ak totiž do ilegality um, odídu, už nemáme absolútne žiadny prehľad o ich pohybe. A toto um, konštatuje každá správa, ktorá analyzovala fungovanie dublinského systému. Viem, že už som vyčerpal uh, vymedzený čas. Čo sa týka bezpečnosti, uh, štáty musia byť motivované um, registrovať osoby. Len čo uh, za to budú zodpovedné, budú zodpovedať tieto osoby, tak túto motiváciu stratia. A ďalšia otázka, či potrebujeme trvalú solidaritu. Áno, zmluva hovorí, že musíme dosiahnuť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti, ale neznamená to, že by sa mali za týmto účelom e, rozdeľovať aj osoby, ľudia. A z našej skúsenosti vidíme, že ľudia sa takto spravodlivo rozdeľovať nedajú um, pretože ak sa začnú rozdielovať vo vysokých počtoch, tak neostanú tam, kam sme ich poslali. V skutočnosti je potrebné zájsť o mnoho hlbšie v centralizácii niektorých aspektov, napríklad eh, financovanie. Peniaze sa presúvať nebudú, eh, keď sa eh, vyčlenia na isté miesto, tak neutečú. Možno by sme mohli začať od týchto trošku zanedbanejších aspektov solidarity už máme eh, nejakú formu finančnej solidarity, ale ani z hľadiska eh, nepokrýva eh, náklady táto finančná solidarita. Teda postupy sa musia o mnoho urýchliť, možno to bude mať za následok nerovnováhu, potom by sa to však mohlo nejakým spôsobom kompenzovať, možno finančne a nie tým, že budeme sa snažiť presvedčiť desiatky tisícov ľudí, aby ostali niekde, kde im ani nenapadlo, že sa vôbec niekedy ocitnú. Thank you very much for all the questions. Ďakujeme za všetky tie otázky. Pokúsim sa zodpovedať aspoň väčšinu z nich. Pokiaľ niečo opomeniem, tak e, ma na to upozorníte. Pani Wikström, e, vy ste poukázali na to, že skutočne sme e, pracovali usilovne, očakovali sme výrok súda, súdu ohľadom maloletých. Je to článok 10, odsek 5 v navrhovanom novom znení. Sme nenašli nič nič nové. Takže to bolo veľké, veľké sklamanie. Opäť môžeme sa obracať na súd e, s tým, že EÚ nám niečo slúbilo, ale nestalo sa. Veď majme všetci nazreteli, že tu ide o deti a, e, a zrejme absentuje politická vôľa, aby sa to e, riešilo. Išlo, apelujem na judikatúru MA versus Eh, Spojené kráľovstvo, že vždy je potrebné mať na zreteli eh, ten najlepší záujem dieťaťa, konať v najlepšom záujme lietadla. No ale zdá sa, že to sa ne, nezohľadnilo v eh, texte prepracovaného nariadenia. Veríme, že parlament sa k tomuto postaví a že sa podarí primeť komisiu, aby prepracovala text, aby teda chránila záujmy dieťaťa. Dublinské nariadenie doposiaľ nefunguje, ako by malo, nielen kvôli tomu, že súd mal tie výroky roku 2011 alebo 2014, ale jednoducho to bolo často aj na popud členských štátov, kedy sa rozhodli, že nebudú, e, nebudú mm, vlastne vrácať a teda príjmať e, ľudí. Je to opatrenie, ktoré istým spôsobom predstavuje vynúcovací systém voči členským štátom. Tie by mali mať možnosť, tie by mali mať možnosť rozhodnúť o tom, koľko ľudí prijať. Uh, Ďalej, ďalšia otázka sa týkala presidľovania. Niektoré členské štáty ako si už majú tradíciu v programoch presidlovania a každý rok príjme, príjmu 300-400 ľudí. Myslím, že je potrebné vychádzať z skúseností osvedčenejších postupov a stavať na tom a, mm, a použiť toto v tých programoch, e, v tých krajinách, kde nie sú programy presídlenia. Viete, keď e, časť tých ľudí e, presídlite do danej krajiny, tak vlastne vzniká diaspora, ktorá priťahuje potom ďalších uchádzačov Áziu na toto miesto. Nás trápi to, že akoby sa snažil tento text legalizovať dohodu EÚ a Turecko, e, takže e, akoby to bránilo tomu vôbec vstúpiť na európske územie, akoby ste strácali právo uzať sa o azyl na pôde EÚ. Nemali by sme teda e, legalizovať takéto dohody, zakotvovať to do, do primárnej európskej legislatívy rozhodenie do nariadenia. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Pani, Mag- pani Maganis, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým tým, e, e, ktorí e, položili zaujímavé otázky a pripomienky. Ja sa vyjadrím k trom aspektom. Mnohí z vás poukázali na to, aká alternatíva sa núcha k zásade prípustnosti budem hovoriť o maloletých e, pre začiatok. Musíte si uvedomiť, aký cieľ sleduje Dublinské nariadenie. Je to e, e, pomôcť pri sprístupnení ochrany tým, ktorí sa uchádzajú o ochranu, o azyl. Čiže všetci, ktorí prídu do EÚ, musia byť zaregistrovaní do spoločného systému. Viete, že dnes tomu tak nie je. Sú roztrieštené systémy, databázy, ktoré nekomunikujú navzájom. E, všetci, ktorí dorazia na územie EÚ, by mali byť registrovaní do spoločnej databázy, predovšetkým, predovšetkým deti. Je to z dôvodu ochrany tých, ktorí prichádzajú, aj ochrany e, obyvateľov tak ako bolo povedalo predrečníkom, e, musí byť e, uvedený taký mechanizmus, e, ktorý by nesklboval registráciu s povinnosťou ďalej na, sa starať o tú osobu. Čiže členský štát, na území ktorého sa objaví takáto osoba, uchádzač o azyl, musí to zapísať do spoločnej databázy. Po druhé, Musíme sa usilovať o zníženie tých neúčinných transferov. V roku, v roku 2016 bolo 10 tisíc ľudí transferovaných v zmysle dublinského nariadenia e, a pritom išlo o ľudí, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že by mali nárok na medzinárodnú ochranu. Veľa Sýrčanov bolo presunutých zo Švedska do Nemecka a ďalší e, s takým e, s, s, s takým pôvodom, kde e, toto nedáva opodstatnenie, pretože vždy treba e, prednostne narábať e, s tými, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že majú nárok na medzinárodnú ochranu a s tými ostatnými takisto narábať zrýchleným spôsobom, s, s tým, že ruku priložia k dielu kompetentné európske agentúry. Boli a sú snahy posilniť schopnosti SO, tak môžeme môžeme znižiť eh, počet eh, ne, eh, neúčinných transferov. Mm, po tretie, tie princípy zjednocovania rodiny na nariadení, Dublinskom nariadení by mali byť dôsledne uplatňované v praxi. Prečo by niektorí ľudia mali byť nútení ísť niekam inam, ako kde majú rodinu? Zjednocovanie rodiny má byť kľúčovým parametrom. Boli už vyvinuté určité snahy v EÚ, ale treba urobiť preto viac, aby k tomu zjednoteniu rodiny došlo čo najskôr. Ďalšia otázka. Kedy teda začať s tým postupom? Podľa nášho názoru e, ten e, veľmi rýchlo po registrácii by mal byť rozbehnutý postup, teda overiť, či sú tam nejaké nároky na zjednotenie rodiny a potom zrealizovať to zjednotenie a potom sú určité zrýchlené postupy, e, nejaké stimuly, aby boli dodržiavané zásady Áno, je možné o tom uvažovať ďalej. Podpora e, integrácie v členských štátoch je veľký počet členských štátov, ktorý vôbec nevyužije tie peniaze, ktoré dostávajú a sú určené na integráciu. Mali by byť nejakým spôsobom motivované štáty, aby, aby to plne využili. No a čo sa týka e, maloletých bez prievodu, potrebujeme nejaký nový postup, taký, ktorý by, e, zohľadňoval atribút e, aktivít v najlepšom záujme detí. Ďalej máme presídlovanie, máme, máme rôzne stážne formy zamerané na vzdelávanie. A keď sa vrátim k New Yorkskej deklarácie z 19. septembra, toto poveruje UNHCR, aby sme sme vytýčili e, e, rámec, ktorý by vlastne združil všetky tie základné princípy, ktoré sa vzťahujú na utečencov a veríme, že z tohto vzídu e, také tie správne riešenia. No a posledná rečníka, rečníčka pani Moreno Lax. No, solidarita ako určitá ašpirácia, to je veľmi dôležité ako akademik nemôžem akceptovať, že má byť nejaká, že, že tu vlastne hovoríme len o niečom, čo e, nie je mm, záväzné a, a je to len niečo či pre čistú orientáciu. Nie, tak tomu nie je. Máme to zakotvené v legislate. E, e, komisia teraz navrhla nejaké reparatívny, reparatívny mechanizmus, ktorý by zabezpečil zdieľanie záťaže a e, viac menej je to nezáväzného charakteru a to skutočne neobstojí. Solidarita by mala byť zakotvená ako alfa a omega európskeho azylového systému a všetky nástroje európske, ktoré sú na toto zamerané, by ako hlavný prvok mali niesť prvok solidarity a e, e, členské e, štáty predsa podpísali zmluvu o fungovaní EÚ a tam je zakotvená solidarita a to musia aj dodržiavať. Čiže zohľadňovať prianie žiadateľov o azyl a prečo teda si nemôžu vyberať títo žiadatelia. E, myslíme si, že e, e, skutočne treba niečo urobiť preto, aby sme zaangažovali týchto uchádzačov od začiatku, aby mali teda pocit, že si môžu vyberať. Samozrejme, bude to veľkou motiváciou, aby nedochádzalo k útekom. No a určite by to nesmierným spôsobom podporilo integračný proces. No a rozhodne to pri, pri, pomôže pri uplatňovaní európskeho systému. Niektoré zájmy žiadateľov e, o azyl sú totožné so základnými právami, napríklad zjednotenie rodiny. E, to by malo byť zohľadnené v, e, v mechanizme mm, mm, relokácií. toto nie sú nejaké priania alebo nejak prejav vôle žiadateľov. To sú ich na to majú právo, na to majú nárok už podľa platnej legislatívy. Veď máme e, celý právny rámec, ktorý hovorí o základných právach e, žiadatelia o azyl majú svoje práva. Ehm, e, takže ako by sa malo ako by sa mali riešiť tie pozitívne alebo negatívne faktory na vonkajších hraniciach EÚ. Musíme si uvedomiť, že e, princíp non-refoulement je veľmi dôležitý. Nemôžeme e, skutočne uvažovať o akomkoľvek mechanizme masového vyhosťovania e, veď máme článok 4 základnej charty NHCR, máme na to aj judikatúru Jednoducho e, treba uvažovať e, v intenciách e, bezpečnosti a a skutočne máme tieto veci zakotvené v článku 3 existuje nariadenia, dublinského nariadenia. Čiže členské štáty by si mali uvedomiť, aké majú povinnosti namiesto toho, aby sme zavádzali systém, ktorý odmenuje tých, čo plnia svoje záväzky, to sa mi zdá postavené na hlavu. E, podľa mňa by bolo dobre mať taký systém, ktorý síce niečo ponúka, ale aj trestá E, e, veď už existujúca e, zmluva ponúka rôzne nástroje. Komisia by mala dôslednejším spôsobom uplatňovať postupy trestania alebo postihovania členských štátov, ktorí neplnia svoje povinnosti a záväzky, ktoré sú zakotvené v zmluve, napríklad v Rakúsku Haider, čo robil Haider. No a Mm, predsa je možno, komisia má viacero možností otvoriť vyšetrovanie alebo obrátiť sa na európskeho obmucona, aby rozbehol vyšetrovanie za zameraním sa na tie členské štáty, ktoré e, e, si neplnia svoje povinnosti a záväzky a mm, Môj by sme mohli e, mobilizovať E, mobilizovať to, čo je zakotvené z hľadiska e, nejakého hnutia skupiny alebo práva protestovať skupiny. Čiže ako zastaviť ten systém pašovania a prevádzačov? Jednoducho musíme e, urobiť tento trh s pašovaním ľudí neatraktívny. A ako to urobiť? E, e, e, treba zrušiť víza pre pre, takých, pre také krajiny, kde napríklad ani nie je zastúpená Európa Európska únia a celý rad ďalších nástrojov. A to by vlastne prispelo k tomu, že sa pri, obmedzi trh s ľuďmi Unifor e, e, mal zastaviť prevádzačov a napokon sa z neho stal subjekt, ktorý vyhľadáva a zachraňuje e, ľudí v Stredozemnom mori. Jednoducho je potrebné otvoriť právne, regulérne právne kanály, ktoré umožňujú tým ľuďom, ktorí chcú ísť do Európy, aby sa tam dostali s riadným preverením a postupom. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za ich e, vystúpenia. Ďakujem veľmi pekne. Teraz chcem, e, e, chcem pozvať po, pozvať e, ďalší tým: Jeroen Jans, Olga Siber, Simonu Spinelli a Sintiu Petra Lito. Otváram e, druhý blok, ktorý hovorí o efektívnosti relokácií a predchádzaní e, sekundárnej migrácii. Ďakujem. No. Ďakujem pekne. Poprosím tu za e, panelistov pani Roen Jans, o pani Olgu Sibert, Simona Spinelli a Cynthia, Cynthia Petra Lito. Dobrý deň e, teda otvorím druhú panelovú e, diskusiu. Vítam panelistov. Prvým Prvým, ktorý vystupí, je pán Jeroen Jans. Dúfam, že som správne vyslovila vaše meno. On je zástupca EOS, EOSu, ktorý zastrešuje podporu procesu. Potom procesu príjmania žiadosti. Ja vítam zároveň pani Olgu Simer, Siber, ktorá je odborníkom na právne otázky eh, eh, jezuitskej služby utečencom v Európe. A takže e, obaja títo rečníci sa budú vyjadrovať e, k tomu, či preferencie žiadateľov a členských štátov e, sa dajú sklbiť a, a aké, čo to znamená pre integráciu. Každý z rečníkov má 10 minút. Pán Jans, máte slovo. Dobrý deň. Ja sa chcem venovať téme preferencií z pohľadu toho mechanizmu, ktorý ktorý, e, e, pri ktorom bolo EASO, keď sa to zavádzalo v Taliansku a v Grécku minulý e, rok. A v podstate Tento mechanizmus je mechanizmus solidarity a v tomto mechanizme relokácie máme parametre E, párovania, párovania preferencií, preferencií žiadateľov a členských štátov. Chcel by som teda e, ilustrovať, ako e, to parujeme pri, v rámci toho systému relokácie ako teda e, predchádzame, ako si e, vyberaniu len hrozienok, ako sa snaží ten systém relokácie snaží byť e, spravodlivý. A potom by som sa chcela ešte dotknúť samotného systému registrácie, pretože sa o ňom intenzívne hovorilo v rámci prvého bloku. Vychádza sa predovšetkým z rozhodnutí rady e, z minulého a tohto roku e, e, v podstate v, tých, v týchto rozhodnutiach rady vychádza z úvodných ustanovení 13 a 38, pretože tie sa týkajú toho párovania preferencií. Ten, toto úvodné ustanovenie hovorí o cieli za týmto párovaním. To je integrácia to párovanie má napomáhať integrácii v štáte relokácie a e, sekundárnym cieľom je predchádzať sekundárnej migrácii. Čiže toto je nutné mať na zreteli. úvodné ustanovenie ďalšie hovorí o určitých aspektoch, parametroch, ktoré treba zohľadniť e, v tej situácii, keď sa, e, keď sa uvažuje o tom, ktorý, ktorý členský štát mal byť navrhnutý na relokáciu, ktorá teda rozhoduje o tom, i sú to tie krajiny prednej línie, Taliansko alebo Grécko, ktoré by mali zohľadňovať tieto požiadavky a tieto profily len v druhom kole členské štáty e, tej relokácie môžu vyjadriť svoje relokácie, tej relokácii. E, je to na tej druhej priesvitke, teda toto sú preferencie tých členských štátov, tak povediať na tej strane príjmu. Aké e, teda požiadavky a podmienky prichádzajú do úvahy jazyk, E, e, rodinné prepojenia, e, samozrejme nad rámec toho zjednotenia nukleárnej rodiny ale ide o tie rodinné väzby v šir, širšom slova zmysle, ide o sociálne, kultúrne prepojenia, v zásade ide o to, e, či e, je predošla skúsenosť s daným členským štátom, alebo e, či už z hľadiska bývania alebo práce. Ďalej ako e, sa snažíme predchádzať v tomto mechanizme tomu nebezpečenstvu, e, e, nebezpečenstvu vybierania si hrozienok alebo len toho najlepšieho, najjednoduchšieho. Je tu jednoznačne jednoznačná požiadavka, že musia sa zdôvodniť tie preferencie E, tie členské štáty nemôžu len na základe e, svojej svojvôle, ale musia zdôvodniť e, pra, veci práve z pohľadu integrácie. No a tu sa vychádza z tých záverov rady. No, skupina ľudí, ktorá má byť predmetom relokácie, tá už je zadefinovaná Takže v podstate my vieme, e, kto bude relokovaný a teda táto už e, e, určená skupina vlastne vstupuje do tej ďalšej fázy a to znamená ich alokovanie do tých krajín relokácie. Čiže je definovaný e, počet e, možných žiadateľov, e, na, u ktorých prichádza do úvahy relokácia. A teda týmto je v značnej miere potretá, potreté to nebezpečenstvo akéhosi vyberania si len toho najlepšieho, najjednoduchšieho. Po tretie, v rámci relokačných mechanizmov E, je e, možnosť vyjadriť negatívne preferencie. E, Ak v tej skupine ľudí, ktorí prichádzajú do ich na relokáciu, pokiaľ sa tam objavujú nejaké prvky profilu, ktoré sú viac nakladené integrácii, potom dochádza k spárovaniu a keď nie, tak uplatnia sa iné osoby. Môžete teda povedať, nechcem, tak, nechcem takýto typ žiadateľa alebo členské štáty e, povedia, že chceme len rodiny. Toto je negatívna preferencia, e, pretože tým vlastne naznačujú, že nechcú jednotlivcov. Veľmi často teda ide o mužov jednotlivcov e, toto je e, ako negatívna preferencia, je možná len veľmi výnimočných prípadoch. V zásade e, nie je to e, možné, pretože to by ohrozovalo systém. Nebolo by to nápomocné naplniť cieľ tohto mechanizmu. No a v neposlednom rade aby som sa chcel dotknúť princípu nediskriminácie a ten musí byť dodržaný pri vyjadrovaní preferencií. Čiže preferencie, ktoré sa e, viažu na e, štátnu príslušnosť, etnickú príslušnosť alebo rasu, e, sú vylúčené alebo má byť, má byť maximálna snaha ich vylúčiť. Zdá sa nám, že veľmi zaujímavý parameter je povolenie alebo alebo e, profesia. Nie, nie v tom zmysle, že len vysoko kvalifikovaní majú byť preferovaní, ale skôr ide o to, že ak niektorý e, e, ekonomický sektor má nedostatok ľudí, tak toto predstavuje priestor pre nájdenie párovania, povedzme, vo, v, v v e, sektore výstavby, je v krajine relokácie, e, tak e, v podstate potom by tie preferencie znamenali aj architektov, ale aj stavebných robotníkov. Takže vo všeobecnosti preferencia týkajúca sa ľudí vysoko kvalifikovaných nemôže byť to takto úzko e, vyhranené. Aj keď pravda je, e, že e, tí vysoko kvalifikovaní ľudia sa ľahšie integrujú, ale určite to nie je parameter, ktorý si môžu voliť tie krajiny, ktoré sú zaangažované na tomto lokačnom programe, to znamená Taliansko, Grécko ďalší eh, ďalšia, ďalší okruh eh, problémov sa týka registrácie. Aj tu je možné vyjadriť sa preferenčne. Nechcem tu vyvodzovať nejaké závery alebo názery. Eh, skutočne sme zistili, že medzi žiadateľmi majú určité členské štáty, obrovskú popularitu. Aj keď vyjadria tieto preferencie žiadatelia, často to nevedia zdôvodniť. Sú takí, ktorí e, uvádzajú veľmi dobré dôvody, ale väčšina z nich e, nevedia to zdôvodniť. E, medzi nimi je mnoho aj takých, ktorým bolo len poradené, že aby žiadali tú krajiny. Čiže tá relokačný mechanizmus je, e, sa odvíja od úspešnej registrácie a kritéria toho párovania e, sú už e, zakotvené v tej registrácii jazyk, rodinné väzby, profesia a tak ďalej. Myslím si, že to stačí v kocke z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bol pán Jans. Kolegovia a kolegyne, sme už temer hodinu pozadu v skoze. Preto apelujem na e, e, rečníkov z druhého panelu, pána Silvestriho a, e, Butinelliho, aby sa ku nám, Butarelli, aby sa ku nám pridali a vlastne otázky a odpovede budú až na, záver, na, závere, na záver druhého a tretieho eh, panelu. Takže poprosím tuto k panelistom aj pána Silvestriho a Butareliho, eh, ktorí sú panelisti k bloku 3. V tejto chvíli dám slovo pane Olge Sibert. Ďakujem, že ste ma pozvali na túto mm, nesmierne zaujímavú diskusiu. Eh, ja som e, e, pani Siber, zastupujem zastupujem e, jezuitskú čečenskú organizáciu Jesuit Refugee, Refugee Service Europe my sme vlastne ten hlas tých utečencov. My už dlhodobejšie pozorujeme vývoj a uplatňovanie e, dublinského systému. My sme realizovali aj vlastný, vlastné hodnotenie a prieskum. A my predstavujem vlastne ten hlas z dola nahor. E, a my, sme, my sa chceme vyjadriť k tomu, ako tento systém E, aký má dopad na utečencov. E, my sme realizovali naše hodnotenie v roku 2010, ale viac menej tá situácia pretrváva. Ja by som chcela uviezť výstupy z toho projektu, z toho hodnotenia Hodnotili sme ten systém párovania a reintegrácie, ľudská dôstojnosť a, podmienky e, príjmene sú veľmi úzko prepojené. Viete, mnohí ľudia chcú byť v tej krajine, kde majú pocit, že môžu viesť dôstojný život, kde sa cítia chránení ale e, toto e, v mnohých členských štátoch nie je do, dobre zabezpečené je veľmi dôležité, e, ako, do akej miery je v tom či onom štáte mm, zviditeľnené a zhmotnené mm, rešpektovanie tých ľudí. A to e, ide ruka v ruke e, s uznávaním základných požiadaviek ľudskej dôstojnosti. No a 70 ľudí, s ktorými sme hovorili, utečencami, neutiekli pred oficiálnymi orgánmi. E, úteky a sekundárne pohyby e, vlastne odrážajú pocity tých ľudí, ako dobré, respektíve zlé sa cítie e, v danom štáte. Ak, nechcete zostať v krajine, kde s vami zle zaobchádzajú, tak jednoducho utečiete Určite e, sa to nerobí kvôli tomu, aby sa tým e, e, ohrozoval systém. Po tretie, preferencie a, a možnosť vlastného výberu závažia. Väčšina interviewovaných e, vyjadrilo veľkú nespokojnosť dublinským systémom, pretože v zásade nedáva priestor na vyjadrenie vlastného výberu. Ľudia majú mať možnosť vyjadriť sa, kde chcú byť, kde majú pocit, že sú chránení. E, voľba neznamená, že ja chcem byť tam či onám, ale skôr je to vyjadrenie E, vyjadrenie pocitu ochrany. Chcem byť niekde, kde je zabezpečená moja ľudská dôstojnosť, kde sa cítim chránený. E, nejde len o, nejde o prejav svoj vôle v žiadnom prípade, ale skutočne ide e, o to, že tí ľudia chcú byť tam, kde majú pocit ochrany. A, a, a to súvisí s tým, že často bolo nerovnako zaobchádzané s utečencami. A je jasné, že toto vyvíja obrovský e, tlak na krajiny v prednej línii. Občianská spoločnosť, ktorá pracuje s utečencami, my sme tým hlasom utečencov, ale zároveň si dovolím tvrdiť, že sme veľký, veľmi pragmatickí v našich hodnoteniach a snažíme sa zohľadňovať aj, aj, aj, aj, aj ten pohľad členského štátu. Uh, Členské štáty nie sú motivované k tomu, aby príjmali utečencov. To vidíme ako obrovský problém. Čiže e, prvý krok je registrácia, ale potom ide o ten ďalší krok sociálnej inklúzie, integrácie a práce, dlhodobej práce s utečencami. E, štáty sa snažia regulovať tento chaotický pohyb utečencov e, legislatívou, napríklad takou, ktorá sa začala uplatňovať tento rok a zväčša ide o ad hoc legislatívu a je malo flexibilná a určite neodráža e, reálnu situáciu. Hovorila o tom pani Spinelli. V podstate realita a, a, a legislatíva sú na milé vzdialené. Ochrana sa stáva oveľa e, e, nákladnejšia, menej účinná a jednoducho tie e, zdroje, ktoré máme k dispozícii, e, sú neefektívne e, používané, plitva sa nimi. Z pohľadu utečenca, ale aj z pohľadu členského štátu sa snažíme zamýšľať nad potenciálnymi alternatívami a to je pre nás, ako aj pre EASA, systém párovania. Tento systém skutočne má, má e, na to, aby sa stal skutočnou e, alternatívou, pretože sa snaží spárovať e, ten pohľad členského štátu s pohľadom utečenca. Teda jedna aj druhá strana je rešpektovaná. Eh, pre nás je veľmi dôležité, keďže my sme predstavitelia eh, občianskej spoločnosti, že takýmto spôsobom sú zohľadnené požiadavky dôstojného života. Eh, teraz budem hovoriť o tom, ako by to mohlo fungovať v ideálnom svete. Čiže ten stav je posudzovaný centralizovaným subjektom. Dúfajme, že toto bude e, v praxi fungovať správne. Tento centrálny orgán e, alebo e, subjekt musí vynaložiť maximum preto, aby ten parovací systém fungoval. Porovnávajú sa teda preferencie členského štátu a žiadateľov o azyl. Zohľad, má to byť v súlade so ženevským dohovorom, chartou ľudských práv, a e, chartou UNHCR. E, ten e, systém parovania vlastne vychádza z preddefinovaných kvót. Sú členské štáty, ktoré môžu prijať viacej ľudí, sú také, ktoré dokážu prijímať menej, ale tieto kvóty musia byť osúhlasené všetkými členskými štátmi. Členské štáty musia identifikovať počet a profil žiadateľa o o azyl, ktorí môžu prijať, nie že si môžu vyberať, e, môžu si vyberať zo, zo skupiny zraniteľných ľudí, potom rodín a tak ďalej. E, zároveň všetky typy, e, všetky profily utečencov musia byť pridelení, priradení. To znamená, že neostanú vysieť, tak povediac, nejakí utečenci v krajine toho, e, toho e, prednej línii, čiže čo je veľmi e, dôležité, je e, pre členské štáty, aby bola lepšia e, riadenie a ochrana vonkajších hraníc. Takýto systém vytvára atmosféru dôvery a tá absentuje za, za dnešného dublinského systému. Nie je dôvera medzi členskými štátmi, nie je klima dôvery medzi žiadateľom o azyl a členským štátom. A chceme mať skutočnú spoluprácu medzi členskými štátmi, spoluprácu medzi žiadateľmi o azyl a a národnými orgány e, musia byť e, stimuli, musia byť popytované obidve strany. Tento systém párovania e, bráni členským štátom len vyboranie tých najvhodnejších alebo tých, tých najlepších. Existujú určité procesné procesné obmedzenia, ktoré obmedzujú e, takéto vyberanie len toho ideálneho z jednej či z druhej strany. A, a e, minulý rok aj tohto e, roku sa e, vlastne na e, strane členských štátov dochádzalo k tomu, že veľmi priškrtili e, objemy príjmatých ľudí. Dokonca aj také krajiny, ako je Švédsko, ktoré bolo veľmi otvorené, veľmi obmedzilo svoju ochotu. Tento párovací systém E, vlastne vylepšuje e, integračné vyhliadky žiadateľov o azyl. Ak nechcete niekam ísť a napokon tam idete, tak nebudete sa integrovať. Jednoducho e, nedá sa vynútiť integrácia. Musí byť aspoň aký taký priestor pre žiadateľa o azyl vyjadriť svoje preferencie, svoju voľbu. Všetci si uvedomujeme, že sú, je zo pár mm, e, krajín 3-4, ktoré sú najpopulárnejšie, ale e, povedzme, ak, ak ak e, ten žiadateľ o azyl uvedie 5 štátov podľa preferencií, tak ak sa dostane povedzme do tej štvrtej až piatej, tak aspoň ako taký pocit má ten žiadateľ, že jeho vôľa, jeho voľba bola zohľadnená. Pani Gomez hovorila o našej e, práci v Portugalsku. Je to len veľmi malá relokačná iniciatíva, nie je to v zásade ten systém párovania. Od 20 od 28. septembra sme relokovali 270 ľudí, 64 rodín a 141 detí. E, e, podielali sa na tom e, portugalskí dobrovoľníci s príslušnou portugalskou platformou. Oni vycestovali do Grécka ako dobrovoľníci a pomáhali v Grécku v rámci e, toho e, záchytného centra v Atenách. A takýmto e, spôsobom vydali signál tým utečencom, že máte nádej na budúcnosť. Pôjdete do Portugalska a budete integrovaní. Áno, dostali títo utečenci síce veľmi obmedzenú formu voľby, ale bola to voľba. A Portugalsko dostalo len minimálne informácie od greckých orgánov a od EASO a a portugalská strana neinformovala a týchto žiadateľov, kam presne v Portugalsku pôjdu. Vedeli, že pôjdu do Portugalska, ale nevedeli, kam, do ktorého regiónu či mesta. Bola to veľmi, bol to veľmi úspešný projekt a skutočne e, preukázal to, že, že rodiny sa veľmi dobre integrovali, len 6 krajín ich utieklo a to dokonca e, z, z nich 4 internet teda v rámci Portugalska, neopastili Portugalsko a myslím si, že toto e, bol veľký úspech a práve kvôli veľmi dobrej spolupráci medzi zaangažovanými. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ehm, samozrejme dávam potom slovo na to, aby ste odpovedali na otázky. A teraz poďme na ďalší bod. Ehm, je to bezpečnostná prehliadka kvôli ehm, medzinárodnej ochrane. O bezpečnostných prehliadkách sme hovorili a chcela by som poďakovať pani Simone Spineliovej, vedúcej oddelenia pre Dublin, a pani Cinti Petralito, ktorá e, prišla z Bruselu do Talianska, aby nám predniesla svoj príspevok. A pani, pani Spinale bude hovoriť o relokačnej procedúre a pani Petralito o detailoch, e, o e, registrácii, ako napríklad bratie mm, o, o prstov. Ďakujem. Veľmi ma zaujíma súčasná diskusia pretože v Taliansku som vedúca jednotkou pre Dublin. My, sme, my pracujeme na implementácii nariadenia Dublin. A um, keďže tu máme uh, aj výnimku, tak som zodpovedná za uh, túto procedúru. Chcela by som povedať, uh, poďakovať pani poslankyni Spineliovej za to, ako uh, popísala uh, tú skutočnosť ja aj moja kolegyňa pochádzame e, z terénu. My musíme zavázať rozhodnutia, ktoré sme neprijali a ktoré musíme aplikovať, ako je to potrebné. Ja by som sa chcela teraz obmedziť na to, aby som vás informovala o konkrétnej procedúre relokácie. Iba aby som načrtla ten všeobecný e, rámec vyzerá to tak, že diskusia sa stále vedie. Je to otvorené. Je tu stále potreba e, zmeniť tento systém. A preto naozaj pozitívne vítam všetky tie štúdie, ktoré boli vypracované a ktoré si dali vypracovať aj talianské orgány. Je evidentné, že je našim veľmi silným bodom to, že my sme hraničný štát a je potrebné, aby článok 80 nebol len e, rámcom, ale normatívnym rámcom, ale, ale aby to bolo pravidlo, ktoré sa aplikuje na všetky členské štáty. Taliansko nie je len hraničnou krajinou EÚ, ale naša vonkajšia hranica, únia, je námornou hranicou. Čiže um, musím pripomenúť, že našou úlohou je uh, aby sme zachraňovali ľudské životy v Stredozemnom mori. To by bolo na úvod. E, čo sa týka samotnej relokácie, samozrejme je to prvý krok k tejto väčšej solidarite. Dúfame a pracujeme na tom e, každý deň. E, sú to rozhodnutia rady, ktoré vychádzajú z dublinského systému a ako také sa musia mm, aplikovať aj v rámci výnimky, čiže je to screening eh, alebo Dublin check, čiže bezpečnostná prehliadka eh, všetky osoby, ktoré sa vylodia, tak eh, ich upozorníme, že ak spadajú do istých národov, tak potom môžeme hovoriť o relokácii teda ak patria k niektorým národnostiam. A toto sa deje v prvej fáze v hotspote a chceme podčiarknúť, že ide tu o ten hotspotový prístup. My sa snažíme vytvoriť tento apel na solidaritu. E, ide tu o taký rozrodý tím e, Európskej agentúry, najmä EAS, e, veľmi úzko spolupracujú s talianskými orgánmi, aby sa zaručilo, aby táto procedúra bola efektívna. A preto v tej prvej fáze treba dať správnu informáciu žiadateľovi o azyl, aké má možnosti, pretože je relokácia je jediným legálnym eh, prostriedkom, ako sa pohybovať v Európe. Ide tu o štát prvého vstupu. Potom ďalší um, bod súčasnej dublinskej procedúre je to, že musíme overiť e, prostredníctvom systému Eurodac. My sme už o tom hovorili, kolegovia, Gina vám to ešte vysvetlí. Vďaka Eurodacu môžeme získať rámec e, pohybov žiadateľa o azyl a to za 10 minút alebo potom alternatívne overiť rodinné vzťahy alebo kompetencie ohľadom iných bodov Dublinu. Napríklad možnosť, že daná osoba by, povedzme, sa mala starať o rodinného príslušníka v nejakom členskom štáte. Povedzme, je to maloletá osoba. Je to naozaj podstatný bod. Treba uh, stanoviť, či tá osoba je naozaj maloletá. Potom sa hovorí o detí, ale 80 tohto javu sa týka 17-ročných eh, alebo 18-ročných ľudí. To, sú to prípady borderline, čiže oni potrebujú sériu hm, garancií. No a potom, toto je prvý screening. Eh, potom sa vlastne, potom bude formálnu povahu žiadosť o azyl. A tzv. preferencie e, žiadateľa o azyl, o azyl v talianskom systéme už sa zohľadňujú. A to v formulári pre žiadosť o azyl. Čiže je to vlastne model, taký formulár, a tam sa môžu zadať všetky špecifické požiadavky žiadateľa, napríklad otázka zraniteľnosti alebo špecifické schopnosti, či už jazykové alebo profesionálne kompetencie alebo nejaké nadobudnuté schopnosti, napríklad štúdia v zahraničí a tak ďalej. Samozrejme, veľký priestor sa dáva rodinným vzťahom, pretože keď sa zhodnocujú rozhodnutia o relokácii, tak v tej sa to zohľadňuje. A štát relokácie, ktorý určí e, talianský orgán, môže zrealizovať relokáciu v členskom štáte na základe vyhlásenia e, utečenca, teda žiadateľa o azyl. A prostredníctvom tohto formulára sa otvára procedúra relokácie. Ehm, tu sa pripojí lekárske potvrdenie, tam sa hovorí o všeobecnom zdravotnom stave aj o nejakom, nejakej úrovni zraniteľnosti a tzv. relocation form alebo formulár pre relokáciu, e, tam ehm, žiadateľ o azyl E, žiada, aby bol informovaný e, prostredníctvom celej, e, o celej procedúry a rozhodne sa, že sa zaradí do programu. To znamená, že nemôže si vybrať nejaký štát relokácie, ale môže povedať, že má príbuzného v nejakom členskom štáte, alebo som frankofón, hovorím po francúzsky, tak preto by som rád býval v krajine, eh, kde sa hovorí po francúzsky. A v tejto fáze sa robia aj bezpečnostné eh, prehliadky. O tom bude hovoriť moja kolegyňa. Táto dokumentácia sa eh, posiela v prílohe, aby to bola požiadavka v rámci Dublinu. Ehm, a vďaka týmto rozhodnutiam e, Talianska to, toto môže poslať ďalšiemu členskému štátu, ktorý overí tento prípad. Problém security check je naozaj dôležitý. Prečo? Lebo um, ten príjmajúci členský štát môže odmietnúť danú osobu e, podľa rozhodnutí len kvôli národným problémom bezpečnosti, národnej bezpečnosti alebo kvôli vylúčeniu z azylovej procedúry. A tu sa hovorí práve o špecifickom pohovore, hlavne v prípadoch vylúčenia. A toto je v podstate teória. Prax e, sa bola taká, že niektoré členské štáty zamietli, e, boli zamietnuté len teda zamietli niektoré prípady, lebo chceli len rodiny a nechceli e, mladých ľudí bez partnera, alebo e, teda dali prednosť niektorým typom profesí. Žiaľ, v Taliansku napriek tomu, že musíme znašať veľké toky migrantov, 70 cent uznania uh, uh, sa týka uh, eritrejských štátnych príslušníkov. Uh, Eritrejci majú v ich tak vzdelanostný profil, ktorý zodpoveda základnej škole. Čiže nemajú ani profesnú minimálnu kvalifikáciu. A toto je motív, e, ktorý e, nespada do ozajstných prípadov e, vylúšenia. My sme ak sme toto overovali, tak vidíme, že otázka bezpečnosti je vlastne len výhovorkou. A samozrejme sa to politicky sa to veľmi dobre odrazilo, použilo sa to, ale neexistuje k tomu skutočnosť. My máme naozaj skutočné prípady vylúčenia, e, ktoré e, sa vyskytujú, pretože e, zamietnuté osoby potom zostávajú na talianskom teórii, na teritoriu, aj keď sú zamietnuté kvôli bezpečnosti. A naozaj sa vyskytli také dosť e, závažné problémy. Takže to je koniec mojho príspevku a som tu pre vás k vašej dispozícii. Ďakujem. E, pani Petralito, máte slovo. E, dobrý deň, volám sa Čincia Petralito, pracujem na oddelení pre žiadateľov o azyl. A ako som hovorila, my vlastne pracujeme s tým praktickým aspektom a my čelíme tomu problému v skutočnosti. My samozrejme za ten projekt relokácií pre revidovaný Dublin, ale kto sa, sa s tým v skutočnosti vidíme, že sa to mení. Ja som si teraz spomenula na to, čo mi hovorila kolegyňa, že e, išla s autobusom o, s osobami, s ktoré mali byť relokovaní. A e, bolo, boli to ľudia, ktorí e, čakali už dlho a došlo tam ku konfliktom, tam museli zasiahnuť. Čiže nie je to nejaká vec, ktorej veríme len my. E, ja dúfam, že tomu veria aj politici, ktorí prichádzajú e, do našej, e, ktorí, pardon, utečenci, ktorí prichádzajú do našej krajiny a myslia si, že Taliansko je krajina, ktorá príjma utečencov. Čiže e, toto je aspekt, ktorý si sa týka policie, ale viete, potom, keď ľudia vystúpia z lode, sa robia prvé kontroly vyplňa sa tam formulár, je to informačný formulár, tam dáva imigrant informácie o sebe, teda či má nejaké doklady alebo nemá a takisto aj motív, prečo prichádza do Talianska. No a potom na základe toho, čo on povie, e, sa e, odfotografuje a vďaka tomu môžeme overiť, či už bol v našej krajine, či má nejaké záznamy, No a potom, po, tejto, po tomto odfotografovaní e, sa e, mu odoberú e, jeho otlačky prstov a zadá sa to do Eurodaku. Eurodac je systém, ktorý vďaka otlačkov prstov sa dá overiť, či táto osoba bola v inej krajine a či teda vstúpila na územie, dva, na územie, na územie EÚ a teda ke, aj kedy prišla do Talianska. No a potom, keď ho overíme, ovaríme v databázach, ktoré sa týkajú otlačkov prstov, tak e, potom e, da, pri, e, pristúpime k databáze o, o informácii o danej osobe. Je to štátna databáza a obsahuje informácie o všetkých osobách, ktoré boli sledované um, z, dôvodov, z justičných dôvodov. No a keď sa toto ukončí, tak potom sa to skontroluje v medzinárodnej databáze SIS-2 a takisto aj v Interpole. Takže on, tá daná osoba, prejde cez všetky tieto databázy. A takže čo sa týka um, bezpečnostných požiadavok, my môžeme povedať, že táto osoba nemá nejaké záznamy v registri trestov, alebo teda, ktoré ešte nevstúpili do našej krajiny, že táto osoba je dôveryhodná a potom je považovaná za osobu, ktorá sa dá relokovať. To sú vlastne ľudia, ktorí ešte nemajú záznam v našej krajiny a nemáme o nich ani záznam v medzinárodnom prostredí alebo v iných krajinách, pretože to je databáza, v ktorej je množstvo krajín. No ale práve preto, aby sme sa vyhli uh, tomu, o čom hovorila kolegyňa, e, tej možnosti, že ho zamietne nejaká európska krajina, pretože táto považuje, že uh, tá osoba je nebezpečná pre daný štát, tak uh, k tomuto sa vlastne, tomuto pribúda ešte jedna vec Ehm, Taliansko by to malo vedieť, že je nebezpečné pre iný štát, pretože ak je nebezpečný pre Francúzsko, tak je potom nebezpečný aj pre Taliansko. Nedostali sme nikdy opačné odpovede. Ehm, čiže ehm, my musíme vedieť, že sme ešte nemali žiadny záznam. Sme však k dispozícii aby sme e, odovzdali otlačky prstov prostredníctvom Europolu. A potom e, daná krajina e, by to mala overiť vo vlastných databázach. Napríklad databáze, ako je Europol, to je medzinárodná databáza, ale my môžeme poskytnúť otlačky prstov, ak je tu, nebez, ak je tu teda odhad, že táto osoba je nebezpečná ale v prípade e, v doterajších e, prípadoch, keď došlo k zamietnutiu, e, my sme ešte nemali také zamietnutia, že tá osoba by bola nebezpečná. Takže my veríme, nášmu systému dobre funguje. Nie je to systém len pre migrantov, je to všet, systém pre všetky osoby ktoré môžu mm, predstavovať nebezpečenstvo pre e, Taliansko. My sme si istí, že náš systém funguje správne. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz dáme slovo rečníkom z pôvodnej tretej časti e, nášho vypočutia. Ďalším hostom je pán Adriano Silvestri, ktorý má na starosti sektorálnu migráciu, taktiež azyl a otázku hraníc v Agentúre pre základné práva na požiadanie Európskeho parlamentu agentúra FRA prezentuje stanovisko o situácii základných práv v návrhu na úpravu Dublinu s aspektom e, s zameraním na práva detí. Pán Silvestri nám dnes môže priblížiť e, zhruba mm, oblasti, ktoré analýzuje agentúra v príprave tejto správy, aj keď správa samotná ešte k dispozícii nie je Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať výboru Libe za to, že ste pozvali aj našu agentúru základných práv, aby sme aj mo- my mohli vystúpiť do diskusii, keďže celý kontext dublinského nariadenia dokazuje, že e, sú dosť časté e, problémy s otázkou základných práv. A jedným z cieľov tohto dublinského systému je umožniť právo na rodinný život e, a tiež jedno z zásadných otázok sa týka e, práv detí žiť so svojimi rodičmi, teda je to otázka ochrany dieťaťa vo všeobecnosti. Chcel by som sa vyjadriť konkrétne práve k týmto aspektom e, práv detí. Na našej analýze e, sa chceme zamerať na otázky z dlhého pohľadu. Jednak tá tradičná právna analýza snaha snahe porovnať ustanovenia, ktoré sú v návrhu nakoľko sú v súlade sú s chartou základných práv, najmä e, s právom na rodinný život e, a vzhľadom na práva dieťaťa, ale tiež chceme zohľadniť dopad týchto ustanovení na deti a to na základe našich skúseností, ktoré sme nadobudli v Taliansku, ale najmä v Grécku, keďže sme e, už priamo v prípadných hotspotoch od začiatku apríla a každý mesiac zverejňujeme na našej stránke ehm, problémy, ktoré súvisia s základnými právami a ktoré pocitujú členské štáty a tiež e, z toho vychádzame aj v našich správach. Chcel by som e, v krátkosti približiť 5 oblastí, ktoré chceme pokryť v našom blížitom sa stanovisku. Teda chceme sa zamerať na 5 konkrétnych oblastí, e, keďže tie považujeme e, za e, dôležité v hodnotení dopadov na práva dieťaťa tohto návrhu. Prvá oblasť, táto už bola spomenutá, súvisí s vyňatím niektorých kategórií žiadateľov z dublinského systému, tak ako už je v článku 3. Na jednej strane treba podrobne preskúmať, či e, vylúčenie rodinných e, prepojení v tých prípadoch, keď e, sa osoba považuje, že prichádza z bezpečnej tretej krajiny, či ide o krajinu, v ktorej už požiadala azyl, alebo či ide o krajinu, v ktorej je bezpečná situácia. Tu sa treba podrobne pozrieť na článok 3 charty. Ďalej, štvrtá kategória osob, ktoré sú vyňaté z dublinského systému, konkrétne um, situácie, v ktorých ide o ohrozenie verejného poriadku alebo e, verejnej bezpečnosti. Aj tu e, v niektorých prípadoch ide o deti, ale situácie sú to často veľmi zložité. Ide o deti, ktoré pôsobia ako vojaci alebo deti, ktoré sa dostali um, do kontaktu so zbrojnými skupinami, uh, pôsobia v zahraničí a tu sa snažíme uh, zohľadniť uh, dopady urychleného prístupu, urychleného postupu na uh, dodržovanie práv týchto dieťa v, detí v súlade s medzinárodným dohovorom o práve dieťaťa OSN. V analýze, na ktorej pracujeme, sa chceme zamerať aj na dopady ustanovení, e, ktoré majú za cieľ odradiť osoby od sekundárnych eh, pohybov, sekundárnej migrácie. Tu eh, sa obávame, že dochádza k výraznému obmedzeniu sociálnych práv a tiež eh, chceme preskúmať, či je to v súlade s dohovorom o právach dieťaťa. Ďalej postupové dopady a síce, že niekto sa posunie do ďalšej krajiny bez toho, aby mu to bolo vyslovne povolené, Eh, chceme sa pozrieť na to, či je to v súlade s eh, stanovenými ustanoveniami a tiež eh, sa chceme zamerať na právo na vypočutie, taktiež či sa zaručí právo na spravodlivý druh spracovania žiadosti, taktiež Medzinárodná organizácia pre migráciu už má isté mechanizmy, aj tu chceme preveriť, či sa dodržiavajú a tiež chceme preskúmať situácie keď osoba dostane nesprávne poradenstvo a na základe toho príjme nesprávne rozhodnutia, ako je danej situácii pomôcť. A ďalej. Tu sa chceme zamerať na konkrétne záruky pre deti. Toto sú podľa nás dosť problémov v oblasti. Jednak, aby informácie boli konkrétne zamerané na potreby detí, či by sa to malo konkrétne regulovať, alebo či by sa to malo prenechať na posúdenie v praxi. návrhu e, je potrebné osobitne vyčleniť e, informácie pre rodiny. Chceme tiež preskúmať, nakoľko to má vplyv na to, či členské štáty majú povinnosť informovať sa o rodinných prepojeniach každého žiadateľa e, ďalej. A dieťa má právo byť vypočuté. To vyplýva z článku 12 dohovoru o pravde, právach dieťaťa. Aj tu e, sa musia zohľadniť e, práva dieťaťa podľa jeho veku a vyspelosti, taktiež e, nakoľko sa majú uplatovať výnimky v konkrétnych ktoré sa vzťahujú na deti. Nový rámec bude poskytovať obmedzené možnosti získovať informácie o rodinných príslušníkoch v iných členských štátoch a poskytovanie týchto informácií a ďalším stranám a tiež nakoľko e, sa majú zohľadniť aspekty rodinného života, ďalej aspekty právneho zastúpenia. Toto je obsiahnuté v revízii Dublinského nariadenia a tiež prepojenie na nový systém, ktorý sa zavedie po revízii celého azylového aky a tiež právo na Um, efektívnu právnu nápravu. E, tu sa, ďalej sa budeme venovať určeniu členského štátu, ktorý je zodpovedný za zodpovednosť, e, ktorý je zodpoved, zodpovedný za maloleté dieťa bez prievodu, ktoré nemá žiadnych rodinných príslušníkov. Ďalej vyplývajú z článku 24 e, vyhodnotenia najlepších záujmov dieťaťa a tiež, aby toto vyhodnotenie neostalo len formalitou, ale aby sa prijavilo v praxi ďalej. E, systém relokácie pokrýva aj deti. E, tu je na mieste otázka, či potrebujeme osobitný mechanizmus podľa článku 24 a tiež aký dopad e, má definitívny systém um, e, lokácií a tiež e, nakoľko um, bude relevantná aj otázka svojho nezáväzných alebo svojvoľných rozhodnutí krajiny o Čo sa týka automatických eh, postupov, k tomu sa podrobnejšie eh, vyjadria ostatní. Súvisí to s ehm, obdobím eh, zadržiavania, udržovania údajov detí v systéme, taktiež zamietnutých žiadostí a dopad takýchto zamietnutých žiadostí na ne, maloleté osoby bez prievodu v otázkach národnej bezpečnosti a, a tiež um, povinnosť aktualizovať systém a, a napraviť chyby, najmä čo sa týka nových skutočností o, o rodinách a tiež novonarodených deťoch. Ďakujeme pekne, ďakujeme za to, že ste skrátili svoju prezentáciu. Ďalej nasleduje pán Giovanni Botarelli, ktorý je Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Jeho orgán nedávno zverejnil stanovisko o ochrane údajov, e, ktoré súvisí s prvým balíkom s reformou tohto e, balíka e, CAS, kde spadá aj nariadenie Dublin, aj nariadenie Eurodaku. Pripomíname, že Eurodac je databáza na porovnávanie otlačkov prstov, tak aby sa mohlo riadne plniť v praxi dublinské nariadenie a tiež aby sa mohli um, Mm, spracovať žiadosti na porovnanie e, databázy Eurodac a členských e, štátov, e, a databázy členských štátov. Toto nariadenie má byť podpornou štruktúrou v budúcnosti pri identifikácii nelegálne pobývajúcich príslušníkov tretich krajín na území EÚ. S veľkým záujmom si preto vypočujeme vaše informácie o tom, ako funguje databáza Eurodaku e, na zhromažďovanie otlačkov prstov a tiež e, o ostatných súvislostiach. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem za to, že ste pozvali aj nás na toto vypočutie. Zrejme sa zhodneme v tom, že migračná kríza a tiež teroristické hrozby si vyžadujú silnú politickú vôľu a tiež e, chceme odporučiť zohľadnenie efektívnosti v zavádzaní nových nástrojov Európskej únie, hľadaní tých najefektívnejších riešení. A ja budem musieť skrátiť eh, svoju prezentáciu. Našťastie eh, zajtra eh, budeme už schopní zverejniť celé moje vystúpenie na internetovej stránke a tiež ďalšie informácie o databáze Eurodac členské štáty, aj Európska únia ako taká musí prijať rozhodnutia v časoch veľkých víziev v otázkach migrácie, ale tiež vám chceme odporučiť, aby ste pozorne zvážili, ako je možné dosiahnuť stanovené ciele a tiež aby ste vyhodnotili pozorne, čo presne kto robí a kto je za čo zodpovedný. Tiež z pohľadu ochrany údajov. Ochrana údajov nie je síce hlavným dominantným faktorom, ale je to oblasť, ktorá by sa nemala podceniť podľa nás. Ako ste už spomenuli, pani predsedajúca, pôvodným cieľom Eurodaku bolo um, poslúžiť v plnení uh, nariadenia uh, Dublin a tiež táto databáza vznikla s cieľom rýchlej identifikácii žiadateľov a tiež um, uľahčiť členským štátom túto identifikáciu žiadateľov. Eurodac však nebol bežnou databázou a pri rôznych príležitostiach sme už vysvetlili, nakoľko biometrické údaje nie sú bežnými údajmi, prečo sú úzko prepojené s e, niektorými konkrétnymi črtami jednotlivca, kde sú hlavné rizika a aké dopady na človeka majú e, rozvoje týchto technológií. Už sme sa viackrát vyjadrili aj e, k tomu, aké sú naše obavy o dostupnosti Eurodaku, o činných trestných konaní, najmä čo sa týka hlavných zásad a tiež zásady proporčnosti celého tohto procesu spracúvania databáza, ktorá sa vytvorí dnes e, e, ako proporčná e, s jedným konkrétnym cieľom, sa v budúcnosti niekedy môže stať neprimeraná alebo príliš rozšírená, keď sa tieto údaje budú využívať na nejaké iné účely. Teda, aké sú najnovšie zmeny v mojom písomnom vystúpení a nájdete aj naše konkrétne obavy súvisiace s prvým rozšírením um, využitia databázy Eurodac um, aj pre orgány či v trestnom konaní, keď sme umožnili tento orgán na členských štátoch aj Europolu prístup k týmto údajom v niektorých prípadoch. Teraz sa dostávame do druhej fázy. Konkrétne ide o ďalšie rozšírenie uh, rozsahu tejto platformy Eurodac, aby členské štáty mohli vyhľadávať a ukladať údaje o príslušníkoch tretich krajín alebo o, oso- o osobách bez štátnej príslušnosti, ktoré nepodliehajú medzinárodnej ochrane, tak aby sa mohli tieto osoby identifikovať a aby tieto údaje sa mohli využiť napríklad na získanie cestovných dokumentov pre návrat alebo na readmisiu. Máme obavy súvisiace s týmto druhým rozšírením pôsobnosti fungovania tejto databázy. Myslíme si, že Eurodac teraz bude slúžiť na kontrolu nelegálnej migrácie a že tiež bude slúžiť ako nástroj pri návratoch e, a repatriácii osôb. A preto toto rozšírenie pôvodného rozsahu pôsobnosti Eurodacu podľa nás musí byť podrobené veľmi dôkladnej analýze z pohľadu ochrany údajov a ochrany súkromia aj vzhľadom na oznámenie komisie o inteligentnej e, správe hraníc. K tomuto čo skoro zaujímame stanovisko, aby sme sa presvedčili o tom, nakoľko sa situácia zlepšuje v tejto oblasti. Tiež chceme vyzvať e, všetkých aktérov, aby zvažili možnosti, ktoré môžu prijať členské štáty. V tomto kontexte domnievame sa totiž, že lepším popisom toho, čo e, sa s týmito údajmi bude robiť, sa e, naplní aj e, potreba transparentnosti a tiež by to mohlo pomôcť vo vyhodnocovaní princípu obmedzenia účelu. Tiež chceme odporučiť komisii aby sprístupnila konkrétnu dopadovú štúdiu z hľadiska proporčnosti tohto opatrenia. Máme tiež viacero výhrad, ktoré sa týkajú e, obdobia zadržiavania údajov, e, prečo to dôvodové e, memorandum uvádza, že Eurodac už nie je databázou, kde by sa zhromažďovali údaje o žiadateľoch o azyl. Domnievame sa, že v čase, keď súd Ehm, ešte stále rozhoduje o konkrétnych prípadoch eh, kontrol hraníc eh, a ochrana údajov by eh, sa mali jasnejšie rozlišovať a utečenci žiadateľa o azyl by sa mali spracovať oddelenie, teda všetci jednotlivci v EÚ by mali mať a my mali požívať rovnakú mieru ochrany na celom území Európskej únie. Isté, že budeme k dispozícii nejakékoľvek ďalšie podrobnejšie otázky. Ďakujeme pekne. Teraz otváram diskusiu. Najskôr spravodajkyňa. Nech sa páči. Cecília. Chcela by som sa poďakovať všetkým, najmä pánu Silvestrimu, za to, že poprvýkrát nám poskytuje otázky, e, konkrétne otázky, e, ktoré sme zaslali agentúre pre základné práva. Očakávali sme podrobnejšie odpovede e, v priebehu jesene. Vyjadrujete sa k citlivým témam. Vždy je prínosné a trošku si ozrejmiť e, tieto súvislosti. Tiež hovoríte o práva členských štátov rozhodnúť e, svojvoľne o prístupe k informáciám. Zo so skúsenosti e, vieme, že to je nepriateľné. Vieme, že v nariadení Dublin 3 boli takéto doložky o, o svojvoľných rozhodnutiach, ktoré sa odvolajú na humanitárne dôvody a nikdy sa to nevyužilo. Teraz sa to odôvodňuje inak. V kontexte migrácie sa zdôrazňuje, že tieto diskrečné doložky by sa aspoň niekedy mali využiť, aj keď samozrejme je už z ich povahy jasné, že je na členskom štáte, kedy sa rozhodne ich využiť. V každom prípade tu nejde o dobrovoľnosť, ide tu o povinnosť a všetci aktéry sa musia e, zúčastňovať tohto procesu inak. Tento systém nebude dostatočne e, funkčne odolný. Ďakujeme pekne za EPP. Tu nemáme nikoho. E, za SAD Eli Schlein. Stavo dando la precedenza. Ja som chcela dať prednosť kolegom z EPP, ale samozrejme rada sa ujmem slova. Vidím, že väčšina z rečníkov sú Taliani, takže budem hovoriť svojim materinským jazykom. Najprv by som chcela poďakovať za tie príklady, e, ktoré ste poskytli vo vašich prezentáciách. Bolo to veľmi zaujímavé. Mám niekoľko veľmi priamo, priamých otázok pre tie spravodajkyne, ktoré veľmi špecificky rozprávali o týchto procedúrach relokácií a o bezpečnostnej kontrole. A ak som to dobre pochopila, um, to, čo hovorila pani Salito, tak uh, nevyskytol sa žiadny nebezpečný prípad, alebo nebol požado- považovaný za ďalšia, žiadny nebezpečný prípad pre tých, ktorí, teda poviem to inak. Takže uh, tá kontrola je vlastne preventívna ale mne sa zdá, že som to pochopila tak, že ste sa nestretli so žiadnym nebezpečným prípadom, tak ja by som to rada... U... Takže pani predsednička hovorí neskôr. Dobre, takže najprv otázky, potom mi môžete odpovedať. takže rečnícka otázka, ktorú položím aj kolegom, ktorí nepoznajú realitu v našej krajine. Hovoríte mi, že skoro nikto nemohol využiť súčasnú e, schému, súčasný mechanizmus e, relokácia, relokácii, lebo Taliansko predsa bolo jedno z krajín, ktoré preto bolo určené. A je tu absurdné kritérium e, diskriminácie na základe národnosti. Spomínali ste tých 75% a potom aj divné skutočnosti, pretože tu boli isté národnosti, ktoré Ehm, tá, kde situácia nie je taká ťažká a tá, ehm, to percento príjmania žiadosti bolo vyššie. Čiže, a, ehm, čiže reforma Dublinu neobsahuje toto kritérium a obsahuje iné filtre. A potom tretia otázka. Tá, ten návrh prepracovania Dublinu je povinnosti Eh, kontrole a prípust, kontroly prípustnosti a bezpečnosti hneď v prvej krajine príchodu. A um, tieto kontroly bezpečnosti a nepripustnosti, koľko podľa vás budú trvať a uh, môžu predsa dať väčšinu zodpovednosti na plecia štátu prvého príchodu. A ako uh, sa môžu vlastne zrealizovať a ako sa môžu predlžiť tieto kontroly. A potom ešte jedna vec ohľadom maloletých. Je pravdou, že máte ten dojem, že ten návrh e, je, prepracovanie je horší pre maloletých, lebo stanovuje to, čo nebolo možné. Presun v prípade e, toho, že maloletý požiadal o azyl vo viacerých krajinách príchodu. Podľa mňa toto je stimul pre maloletých, aby, sa ukry, aby utiekli, až kým e, neprídu svojim, svojou trasou do krajiny destinácie. Ďakujeme pekne za ECR, pán Halla, aho. Ďakujem. Mám niekoľko poznámok a otázok na e, e, panelistky z druhého panela. v zásade je dobré žiadať e, a pýtať sa členských štátov, akých žiadateľov azyl si želajú a tiež pýtať sa žiadateľov, kam by chceli ísť, ale neviem, nakoľko je to reálne. Zdá sa byť nevyhnuté, že všetci migranti predsa len by najradšej išli do e, Nemecka, do Holandska, do škandinávskych krajín, pričom všetky členské štáty by e, najradšej prijali vzdelaných ľudí a rodiny. Čo teda urobíme s veľkým eh, počtom eh, mladých, nevzdelaných eh, mužov, ktorí sú najväčšou hrozbou z hľadiska bezpečnosti a sociálneho zabezpečenia. Otázka jazykových zručností ako kritérium je tiež problémová a to preto, že ak žiadateľ o azyl pozná akýkoľvek iný jazyk než jeho vlastný. Tento jazyk pravdepodobne bude angličtina alebo francúzština a nie e, veľmi často dančina alebo finčina. E, využitie rodinných väzieb tiež je zložitý faktor, keďže sa tým len podporí koncentrácia e, istých skupín na istých miestach, pričom výsledky už vidíme v celej Európe. Teda na papieri je to všetko veľmi pekné, ale v praxi vidíme, že len veľmi málo členských štátov je eh, atraktívnych pre migrantov a eh, tiež málo ktoré členské štáty chcú prijímať migrantov. Ak eh, nepripisujeme veľký význam preferenciám žiadateľov, prečo sa ich vôbec potom pýtať na ich preferencie? Keď sa ich opýtame, či by chceli ísť do Litvy či do Lotyšska, a nikdy o takýchto krajinách nepočuli, najradšej by išli do Nemecka, tak zlepšuje to skutočne až tak významne ich postavenie v celom tomto procese? Takáto možnosť voľby? Ďakujeme pekne pani Ernst za GUE. Ďakujem pekne. Chcela by som sa opýtať v súvislosti, na, v súvislosti s preferenciami, konkrétne na úrovni členských štátov aj utečencov samotných, eh, teda eh, u štátov. Ako chcete zabraniť tomu, aby si e, vyberali len to najlepšie, najatraktívnejšie. E, členské štáty si, dajme tomu, vyberú, že nechcú moslimov, alebo nechcú e, žiadnych ryšavých, alebo žiadnych hnedookých. Ako chcete teda zabraniť tomu, aby dochádzalo k takémuto výberu toho najlepšieho na základe nejakého zoznamu? To je jedna vec. Ako tomu teda chcete zabrániť ďalej? Druhá vec – keď sa opýtame utečencov, kam chcú ísť, tak e, vždy sa to posudzuje skôr podľa toho, e, kde majú známych, e, o čom počuli. Je to Nemecko, Belgicko, Francúzsko. A teraz tak všetko. Nemyslíte si, že by bolo potrebné pri pohovoroch utečencov poskytnúť o mnoho viac informácií, aby vznikol systém nejakej osvety informácií, čo vlastne je Európa, že Európa nepozostáva len z troch krajín, to je samozrejme eh, nie je myslené ako kritika utečencov, eh, ale ako to chcete nastaviť tak, aby eh, sa im poskytla a skutočná možnosť výberu, ktorá by zabránila potom sekundárnej migrácii následne. Myslíte si, že by bolo rozumné jednotlivé členské štáty niektoré vyňať a žiadať od nich iné formy podpory dublinského systému okrem príjmania utečencov. Ja si nemyslím, že má význam do každej krajiny eh, pchať eh, migrantov mimochodom. A posledná vec, deti. Mňa znepokojujú deti, ktoré cestujú, eh, tie sú úplne bez ochrany. Ako sa chceme postaviť k afgánskym utečencom napríklad, k afgánskym deťom. Mm, sú to deti, ktoré prichádzajú samé. Čo sa na tom dá zmeniť? Podľa nemeckého princípu že e, berieme všetky deti bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú, všetky sú na rovnakej úrovni, možno budú potrebovať psychologické poradenstvo, ale tak či tak e, majú rovnaké postavenie. Ďakujem pekne pani Činiči. Ďakujem. Ďakujem všetkým spravodajcom a teda rečníkom nášho panelu, e, ktorí nám poskytli stimuly pre ďalšiu reflexiu a môžeme tak rozmýšľať od, o návrhu komisie tento návrh chce zabezpečiť, aby sa správnejšie rozdelila zodpovednosť medzi členskými štátmi. Ale čo sa týka e, žiadosti o azyly, tak tam sa e, nezmení tento systém a tento systém neposkytol dobré výsledky. E, ja by som sa chcela pozastaviť nad témou, ktorá mi leží na srdci a to sú malolety. Najmä malolety bez prievodu. A práve táto myšlienka tejto reformy eh, vo mne vyvoláva naozaj rozpačité názory a obávam sa toho, lebo tu je deficit solidarity a zodpovednosti medzi štátmi, najmä čo sa týka týchto maloletých bez doprovedu. Sú to veľmi zraniteľné osoby. A, eh, táto, táto návrh, tak ako je formulovaný, poskytuje takú ochranu práv maloletých, aj napriek tým veciam, ktoré spomenul pán Silvestri, ja s tým súhlasím, Musím povedať, že v súčasnosti sú títo maloletí vo veľmi problematickej situácii. Zvýšil sa ich počet, e, teda tých maloletých, ktorí bez doprovodu prichádzajú do Talianska, Grécka a inde, ale nemajú všade rovnaké e, zaobchádzanie, čiže nezaobchádza s nimi rovnako, nemajú tú istú podporu. Myslím si, že my v Taliansku by sme mohli pracovať ešte lepšie, aby tam bol lepší lekársky, psychologický a um, právny um, súpor či podpora, ale um, často sa v Grécku hovorilo o tom, že sa musí obmedziť ich sloboda. Čiže um, aj keď budeme mať taký akceptovateľný mechanizmus, podľa mňa by bolo dobré, keby sme zabezpečili rovnaké zaobchádzanie týchto maloletých. A potom ešte ďalší aspekt, budem hovoriť veľmi rýchlo, aby som to celé uzavrela, správna identifikácia maloletých, potom eh, možnosť sledovať ich pohyby, pretože keď nebudeme vedieť ich identifikovať a nebudeme vedieť sledovať ich pohyb a budeme čakať e, na to, ako definujeme žiadateľov o azyl, lebo to trvá dlho, tak potom bude nebezpečenstvo, že jednoducho ujdu, lebo ujdu z tej ochrany e, a teda dohľadu a potom sa vrhnú do nejakých e, nebezpečných situácií, budú e, obete trestných členov, činov a tak ďalej. Čiže chcela by som si vypočuť, aký je názor spravodajcov k tomuto. Two more speakers, uh, e, Mrs. Winsberg and pani Winsberg, pani Spinelli, po jednej minútke, pretože musíme skončiť o 4 minúty a musíme dať priestor na odpovede. For our speakers and for resume. Tack för ordet. Jag ska försöka skynda på lite. Ďakujem. Pokúsim sa zmestiť do jednej minúty. Ja som zo Severnej Európy, konkrétne zo Švedska a môžem vám povedať toľko, že počas ostatných rokov sme eh, mali 160 eh, tisíc utečencov a narazili sme na problémy s integráciou. Potrebujeme teraz prestávku. Tak to je aby tí, čo sú už u nás, sa dokázali integrovať. Myslím, že Dôležité je hovoriť aj o ťažkostiach. E, možno by bolo dobre uvádzať negatívne preferencie. Jeden problém, ktorý máme v Švédsku, sa týka toho, že máme priveľa mužov, e, utečencov. E, v podstate ten pomer je 1 ku 11. Jedna žena, 11 e, mužov. jednoducho priveľa mužov. No a e, to vytvára e, e, špecifické prejavy, násilné trestné činy. Jednoducho je to problém, skutočne problém. To znamená ten, ten neproporciálny počet mužov. Pani Spinelli? Ringrazio Chcem poďakovať našim rečníkom a využijem túto situáciu, aby som mohla, príležitosť, aby som položila otázku e, zástupcov e, ministerstva vnútra, Talianského ministerstva vnútra. Chcem poďakovať za tie dobré prezentácie, ktoré sme si vypočuli. Poprvé, išlo o situáciu v auguste, boli odmet, bolo odmetnuté 48 sudánskych um, migrantov na základe um, memoranda so sudánskou vládou a aj v rámci dohôd z Valety sa um, tu stipulovali finančné, sa stipulovala finančná pomoc pre Sudán, išlo 100 miliónov eur, 100 miliónov eur a polovica z tohto objemu eh, potom išlo na financovanie milícií Džanžavidov a to je známe všetkým, že tieto milície konali strašné činy v Darfure. A e, toto by som chcela vyjasniť. Potom druhá otázka sa týka toho, čo povedala pani doktorka Simona z Spinelli. Išlo tu o vylúčených afgánskych migrantov, vylúčených z e, relokačných schém kvôli ich e, vzdelanostnému profilu. Čiže neboli zaujímaví e, na relokáciu, pretože nemali dostatočné profesionálne kompetencie. Kladiem si otázku, či táto relokácia utečencov, či ju možno vnímať ako diskriminačnú z toho pohľadu, že či majú vyššie alebo nižšie eh, školské vzdelanie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Máme skutočne eh, krátky čas na odpovede. Len začne pán Jans, potom pani Olga Siebert, pani Spinelli, no a napokon pán e, Buttarelli a Silvestri. E, ďakujem. E, bol som vyzvaný k tomu, aby som bol stručný. Ja sa budem venovať jednému hlavnému bodu. Relokácia a párovanie sa odlišuje od nariadenia Dublin 3. Pri relokácii nie je prvotná otázka to, kto je zodpovedný, rovnako tak ani pri parovaní, kto je zodpovedný, to vyplynie z alokačného mechanizmu, ktorý už bol tak, ako to bolo uvedené, čiže každý členský štát vie, vie za aký objem zodpovedá. A to, ten, to párovanie sa robí v rámci tej skupiny, ktorá má byť realokovaná. Robí sa párovanie, optimalizuje sa, ak je to možné. E, E, e, e, pokiaľ sa objaví pozitívne spárovanie, pokiaľ sa objaví pozitívny signál a väzba medzi žiadateľom a členským štátom, tak treba to využiť. Pani Olga Sibert. Ďakujem. Pokúsim sa byť stručná. Informácie pre uchádzačov o azyl je veľmi dôležitá vec ale e, e, vzhľadom na veľký počet členských štátov, z ktorých si môže vyberať uchádzač, tak e, zrejme ne, nepovie, povedzme, do, nepôjde do Nemecka, ak má žiadateľ, ak má rodinných príslušníkov v inom štáte že bude sa predchádzať tomu vyboraniu hrozienok, pretože bude centralizovaná agentúra, ktorá e, bude fungovať ako, ako ten, e, to centrum, ktoré bude vyhodnocovať e, párov, párovanie tých preferencií alebo práve ich absenciu. Ja som to prezentovala ako možný systém E, aj do akej miery je to realistické. No zatiaľ to nie je vôbec realistické, ale je to e, povedzme nejaký, nejaká, e, nejaký vyhliadkový systém, nejaká perspektíva, ku ktorej by sme mohli vzhliadať. Ak by ste mali záujem, môžem vám zodpovedať ďalšie otázky bilaterovne. Pani Spinelli. No, čo sa týka tých nebezpečných prípadov, áno, bolo zamietnutých niekoľko prípadov kvôli nebezpečnosti, ale e, toto e, potom podpreli spravodajské služby. Je to naozaj kvapka v mori, pretože je to len pár percent našich migračných tokov, ale e, existuje 5000 osôb, ktoré čakajú na relokáciu a vlastne čak, čakáme na ponuky členským, členských štátov, pretože tá sa diskutuje o povinnom charaktere kvót. Samozrejme, nepripustnosť je veľmi, veľmi zlá kategória, pretože vlastne ide proti tomu, aby e, skúmanie e, žiadosti bolo individuálne. A e, ide teraz o to, aby sme mali aspoň tak zoznam tých bezpečných krajín, aby sme mali minimálne požiadavky, ale tam my sme proti tomu. No a čo sa týka maloletých, je to naozaj zlé, pretože e, aspoň oni si mohli vybrať e, krajinu. Čo sa týka Afgáncov, problém je, že Afgánci sú mimo relokačnej schémy a e, boli to práve Eritrejci, ktorí nie sú kvalifikovaní pre mnoho krajín. Išlo tu o legislatívu, ktorá je platná a moja analýza eh, sa týkala len pravidiel, ktoré sa majú aplikovať v súčasnosti. Eh, eh, Ďakujem. Chcem odpovedať na otázku pána Ersta, čo sa týka detí a maloletých bez sprievodu musíme myslieť na to, že Dublin je jeden nástroj, ale potom je tu systém opatrovníctva a e, systém príjmania, ktoré majú e, tieto deti bez prievodu a majú e, šancu mať niekoho, kto bude s nimi diskutovať o budúcnosti. A potom vy ste hovorili o tých diskrečných klauzulách, a ak obmedzenie týchto diskrečných eh, klauzul sa týka len na rodinných vzťahov, tak potom Uh, sú tu aj iné články, ktoré sa týkajú detí, napríklad uh, eh, zdravotná starostlivosť. Ďakujem, pán Butarelli. Uh, moji kolegovia diskutovali o um, Eurodaku a um, iných Európska komisia e, začala s interoperabilitou všetkých systémov a e, výstup uvidíme na budúci rok na jar. E, je čas ukončiť vlastne ten prístup, keď máme databázu na jeden ten účel a potom zmeníme DNA rovnakého systému Eh, je, potrebo, je potrebné mať koherentný prístup, ktorý je založený na dlhodobých cieľoch, eh, ktorý je založený na redukciu ad unitatem, čiže na zjednodušení, kde, na eh, manažmente hraníc, kde je to jasne stanovené. Lebo ináč sa budeme stretať s dvojznačnosťou a chaos. A to bude mať dopad na celý systém. Ďakujem, ďakujem všetkým našim rečníkom za veľmi zaujímavé príspevky. Je mi veľmi ľúto, ale musíme skončiť na schôdzu. Je to veľmi zaujímavá debata. Teraz dám slovo na záver pani Cecílii Wikstrom, ktorá je hlavnou správodkyňou prepracovania Dublinu. Iba jedna sekunda. Chcem iba povedať, že ja som nedostala odpoveď ohľadom pushbacku, čiže zamietnutí e, žiadateľov o azyl zo Sudánu od talianských e, úradov. E, tá prvá časť bola veľmi dlhá, takže je mi ľúto, naši rečníci nemôžu odpovedať. Cecilia, ja si myslím, že môžeme sa k tomu ešte vrátiť, pretože bolo mnoho otázok a potom môžeme o tom diskutovať a potom možno získame aj písomné odpovede. Teraz by som chcela poďakovať všetkým, všetkým expertom, všetkým rečníkom, ktorí sa zúčastnili na dnešnej diskusii. Naozaj ste uh, poskytli veľmi zaujímavé príspevky a chcem poďakovať kolegom za túto zaujímavú diskusiu, ktorú ste viedli. A E, to ukazuje, že vieme pritiahnuť e, veľa poslancov, ak tá téma je zaujímavá a dôležitá. Keďže som bola spravodajkyňou ohľadom Dublinu, musím povedať, že to nebola ľahká úloha. E, tá, ten súčasný systém úplne skolaboval a to sme znova videli vlastne iba dva roky po, spoloč- po tom, čo spoločný dublinský systém bol prijatý. Čiže o to, čo teraz ide Musíme využiť túto chvíľu na to, aby sme um, sa ubezpečili, že to, čo teraz realizujeme, čiže tento systém bol odolný a, a fungoval dlho. Čiže toto sú zásadné kritéria, e, s ktorými musíme začať. A tento, e, tá, naša organizácia má jasné implikácie. Nemôžeme, um, musíme mať taký systém, kde členské štáty E, si fyzicky zdieľajú zodpovednosť a nie teóriu. A má sa týkať všetkých e, žiadateľov o azyl. A musia do toho byť zašlené všetky členské štáty, lebo ináč potom e, systém systém nemôže rešpektovať žiadnych ľudí, ktorí sa voľne pohybujú po Európe. Čiže samozrejme sú tu jasné limity, čo nemôžete dožiahnuť ak niektoré e, členské štáty sa, iba niektoré členské štáty sa zaoberajú, um, teda poskytujú útočisko utečencov. Čiže my nemáme e, nejaké, nemáme ešte správne stimuly a nepohneme sa, budeme stále v tomto chaose, v ktorom, ktorému čelíme dnes. Budeme e, väzňami, súčasnosťami, ak to neobrátime a ak to nebude povinné pre všetky členské štáty a to, že si teda zoberú svoj vlastný diel. E, iná situácia je jažná, jasná a možná, o tom nemôžeme pochybovať. Um, mali by sme mať fungujúci a organizovaný systém príjmania utečencov, kde sa každý zaregistruje prostredníctvom kontrolnej e, bezpečnostnej prehliadky, lekárskej prehliadky a um, všetko prebehne podľa poriadku. Musí to byť systém, ktorý bude um, fungovať pre členské štáty ako Grécko a Taliansko, ale aj pre členské štáty vnútri EÚ. A musí to byť taký systém, ktorý ktorému budú dôverovať, či už um, žiadatelia o azyl, kde sa ich žiadosti budú správne skúmať a nezabúdajme na to, že musíme mať taký systém, ktorému veria aj európsky občania. A aby som to eufemisticky povedala, uh, že naozaj sú sklamaní, že dnes nevieme konať v Európe lepšie. Súčasná situácia sa už nemôže v budúcnosti opakovať. Um, kolegovia, máme pred sebou veľké výzvy. Naše zdroje sú obmedzené, ale myslím si, že môžeme ehm, s tým niečo urobiť, ak sa budeme usilovať. Nikto nehovorí, že Európa by mala príjmať všetkých, Euró- všetkých utečencov, ale musíme si uvedomiť, že sme najbohatším kontinentom eh, na svete ak, to, ak neodvedieme svoju úlohu, tak e, kto to za nás urobí? A takisto musíme ukázať vôľu k zodpovednosti a to, že chceme načúvať jedným druhým a chceme spolupracovať. Musíme výjsť zo zákopov a e, diskutovať a o tom, ako budeme e, realizovať toto fungovanie celého systému. Som pripravená pracovať s každým, ktorý má e, naozaj vážnu vôľu prispieť tejto práci. Musíme e, to urobiť ešte lepšie, ale nemali by sme uzatvárať kompromisy ohľadom všetkého. Ak chceme znížiť hladku toho systému na najmenšie spoločné menovatele, tak znova to zlyha. A potom môžem, musím položiť otázku, prečo sme strávili toľko práce ohľadom tohto. Uh, um, som presvedčená, že potrebujeme odolný systém. Časť pre kompromisy ohľadom políčiek, ktoré sa majú zaškrtávať, to už musíme eh, nechať tak. A potrebujeme stanoviť kompromisy, aby sme riešili problémy. Poprvýkrát by sme to mali urobiť. A myslím si, že dnes Eh, sme si to naozaj veľa povedali, môžeme o tom rozprávať, máme množstvo inšpirácie a takisto môžeme pracovať na našom systéme. Ďakujem za to, že ste sa súčasnili sekretariatu a ďakujem všetkým kolegom za to, že ste prispali k tomuto zaujímavému popoludňu a dúfam, že sa skoro, čo skoro uvidíme. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pani predsednička láskavo ďakuje tlmočníkom ďakujem za vašu trpezlivosť. Až doteraz. A končím naše stretnutie. Ďakujem.